Hello everyone, good afternoon. Dobré odpoludne prajem všetkým. Pokiaľ je o dnešný program, budeme mať e, pridaný nový bod, bod 4 konkrétne. Bude to informácia o tzv. čistých ekologických vozidlách. Ak nie pripomienok, tento návrh úpravy programu je schválený. Dovolte niekoľko oznámení. Schôdza popoludní 21. februára to bolo ako rezerva, táto sa uvoľní, čiže nebude. 20. do obeda po obede a 21. predpoludním tam sa schôdze budú konať tak, ako bolo plánované a v vhodnom čase rozošľujeme návrh programu. Po viac než desiatich rokoch na sekretariáte NV nás opustí Emilia Romano a presunie sa do e, nového pôsobiska, bude pracovať na DJI Tech ako podpora e, informačných technológií pre poslancov. Pokiaľ je jazykový režim, máme tu 21 jazykov a samozrejme elektronický prístup existuje a naša schôdza je vysielaná cez webstream. Odporúčania koordinátorov, pokiaľ ide o Hm, ide o vlastne schôdzu z minulého týždňa. Teda, ak nie sú výhrady, tiež to môžeme pokladať za schválené tento bod. Dovolte mi teraz niekoľko informácií o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach, pokiaľ ide o e, emisné normy CO2 pre nové ťažké užitkové vozidlá, tak 22. januára sa konal informačný trialóg a jednohli sa všetky navrhované e, pozmeňujúce návrhy. Kompromis sa dosiahol na menej dôležitých politických otázkach, napríklad na podporných opatreniach. Pokiaľ ide o niektoré klimatické ciele, ale aj o príspevku k cestnej doprave, týkalo sa taktiež celkového rozsahu pôsobnosti, napríklad e, niektorých typov vozidel, monitorovania, e, obdobia podávania, prepodávanie správ, analýza životného cyklu a tak ďalej. Spolu s príslušnými odporúčaniami z hľadiska riadenia a správy a aj v súvislosti s stimulmi pre vozidla s nulovými alebo nízkymi emisiami, e, tak tu sa predpokladujú ešte ďalšie e, rokovania a je to plánované na 12. februára. Ďalej, transparentnosť a udržateľnosť eh, hodnotenia rizik EÚ v potravinovom reťazci. Ďalšia téma. Tak minulý týždeň, 24. januára, sa konala schôdza a v rámci tohoto trialógu parlament predostrel niekoľko návrhov s tým, aby ostalo ešte len určité malé množstvo politických otázok, ktoré sú neuzavreté. E, rada taktiež prejavila určitú flexibilitu, pokiaľ ide o nástroj, ktorý sa týka rizikovej komunikácie e, v súvislosti so zložením správnej rady EFSA, ale aj pokiaľ ide o e, zaangažovanosť aktívnych vedcov celkovo vedeckých paneloch a tak ďalej. Pokiaľ ide o tie tzv. čisté ekologické vozidlá, dnes predpoludním sa konal prvý informatívny trialóg a počas tohoto sa predostreli jednotlivé stanoviská a potom sa povedalo, že sa bude pokračovať na technickej úrovni a bude sa venovať pozornosť o pôsobnosti smernice. Konkrétne ide o tieto tzv. čisté vozidlá, hovorilo sa o cieľoch a o období na transpozíciu. Pokiaľ ide o, o časové hľadisko, tak e, sa rozhodlo, že tieto Politické otázky sa taktiež majú prijednať na technickej odbornej úrovni, aby sa to mohlo pripravovať potom na ďalší trialog. Druhý trialog je naplánovaný na 11. februára. Takže toto zatiaľ, pokiaľ je o tabulku, ktorá sa týka eh, tej našej nastavujúcej práce. Takže teraz hlasovanie. Prvá téma je návrh nariadenia o osobitných opatreniach v polnohospodárstve. Takže, takže nevedenie, tu sa som spoločná organizácia trhov s polnohospodárskými výrobkami, čiže 32, kto je za? Proti? Zdržali sa Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Čiže zelený sú tam, líbe je tam a ďalej. Pani predsednička si ozrejmuje rozsadenie politických skupín v sále. Mám pocit, že ste sa troška popremiesňovali v sále. No nevadí. Návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Blokové hlasovanie o návrhoch 35, 36 a 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 38. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené. To bolo spolu s návrhom 48. Ďalej 49, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 50, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 a 51, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 52, kto je za, proti, zdrž... Prevelíme elektronicky 52, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 54 a 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. Aha, ešte 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 59. Pardon. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Schválené. 77. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 78. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 79. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 80. Pardon, 79, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 87. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. 88, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 89, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 92, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 95, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 a 101, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 100... Pardon? Takže 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11 a 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 104. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 105 kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 106, 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 108. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 110. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme 110 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 113. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 114. To je za? Proti? Zdržali sa? EPP nič som nevidela. Čiže 114. To je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 115. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Áno. Preveríme si 115 elektronicky. Otváram hlasovanie. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 117. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 118, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 119, kto je za, pr- pardon, preveríme 119. A no, pardon, vraciame sa, 118. O 118 hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 119, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 120, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 121, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 123, pardon, 124. Za, proti, zdržali sa, EPP je za alebo proti? Za. Dobre, schválené. 13, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 14, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 15, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 17, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 18, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20, kto je za, proti. Preveríme 20 elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 23, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 24, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 26. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? EPP je proti? Preveríme elektronicky 28 takže preverujeme elektronicky. Nebolo mi to jasné, hovorí pani predsedajúca. Dobre, teraz vidím. Čiže uzatváram hlasovanie. Návrh 28 je prijatý. 29, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 30, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 31, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Elektronicky hlasujeme o celkovom návrhu. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz budeme hlasovať na tému Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. SMD, EPP spolu? Či ako? A bol to freeware. Takže preveríme si návrh číslo 5 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Návrh číslo 5 je prijatý. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? EPP je proti alebo za? Schválené. Sedmička. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 20, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 23, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 25, kto je za, proti, zdržali sa, za, schválené. 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválené a záverečné hlasovanie elektronicky o celom dokumente. Otváram hlasovanie. A je to schválené. A tým sme dospeli k záveru hlasovania. A teraz vás pozývam na verejné vypočutie na tému, ktorá sa bude týkať stratégie pre dlhodobé znižovanie emisí skleníkových plynov EÚ v súlade s Parížskou dohodou. Takže dávam chvíľočku na vydýchnutie.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 So, if you would like to take your... Prosím, usaďte sa. Budeme pokračovať. Začneme s touto časťou na programe rokovania. Okay, so I'm very pleased to welcome you all at today's public. Vítam vás e, na vypočutí. E, vítam najmä pána komisára a šiestich rečníkov ako viete, 28. novembra minulý rok komisia prijala oznámenie s názvom e, Zelená planéta pre všetkých. A v tomto oznámení komisia predstavuje svoju strategickú dlhodobú víziu pre klimaticky neutrálnu ekonomiku do roku 2050, vrátane 8 rôznych scenárov, ako sa k tomuto cieľu dopracovať. Samotné Oznámenie nepredstavuje stratégiu ani nemení ciele schválené pre rok 2030. Sú to iba alternatívne scenáre, ako konať a takisto o tom, ako diskutovať e, v rámci e, európskeho hospodárstva medzi dotknutými stranami. Táto informovaná diskusia by mala Únii umožniť prijať ambicioznú stratégiu do roku 2020 ktorou sa prispeje k práci UNFCCC a tým sa takisto určí smerovanie budúcej klimatickej politiky. Náš výbor chce prispieť k tejto príprave diskusie e, formou dvoch otázok na ústne zodpovedanie pre komisiu a takisto máme aj pripravované uznesenie a toto vypočutie. Máme tu šesť politických skupín, ktoré po vypočutí potom budú viesť prvú politickú diskusiu. Hlasovať o uznesení by sa malo budúci mesiac. Pravdepodobne na marcovej plenárke bude rozprava. Pán komisár, ďakujeme za to, že ste prišli. Ešte raz vás vítame. A nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička Valeán, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za to, že ste nám dali túto možnosť diskutovať o oznámení komisie Zelená planeta, pardon, čistá planeta pre všetkých. Európska strategická dlhodobá vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné hospodárstvo. Oznámenie bolo predstavené a schválené na plenárke Európskeho parlamentu 28. novembra minulého roka. Som veľmi rád, že môžeme viesť takúto dlhodobú diskusiu s orientáciou do dlhodobej budúcnosti. My predstavujeme túto víziu, pretože tým chceme zareagovať na výzvu Európskeho parlamentu a komisie, e, ktoré od nás žiadali, aby sme e, pripravili stratégiu preto, ako by Európska únia mohla e, dosiahnuť nulové emisie do polovice tohto storočia. Nariadenie o riadení takisto v článku 15 hovorí o tom, ako má fungovať energetická únia, ktorú schválili obidvaja zákonodarci a tam sa žiada od komisie, aby predložila dlhodobú stratégiu Eh, ktorej eh, cieľom takisto bude dosiahnuť eh, čisté nulové emisie skleníkových plynov v Únii do roku 2050. Musíme sa teda dohodnúť na nejakej ceste ku klimatickej neutralite. Je to nie je nejaké technické, teoretické cvičenie, je to praktická potreba. Takisto IPCC Medzivládny panel predložil osobitnú správu o tom, ako dosiahnuť cieľ e, zvýšenie teploty planety iba o 1,5 stupňa Celzia. No a na to samozrejme musíme konať, aby sme tento cieľ splnili. Víziou komisie je teraz určiť jasné smerovanie pre Európsku úniu, pre jej e, úsilie a prácu na klimatických cieľoch, aby sme e, splnili požiadavky Parížskej dohody. Pre nás všetkých je to veľká zodpovednosť. Európska únia musí byť vedúcou silou a musí globálne ukázať, že takáto tranzícia ekologická, ekonomická je možná. A takisto musíme preukázať a ukázať ostatným, že takéto zmeny prinášajú aj nové ekonomické príležitosti. Máme už aj solidný východiskový bod, pretože Európska únia je prvým útvarom na svete, ktorý má robustnú e, klimatickú a energetickú legislatívu, s víziou do roku 2030. Vďaka tvrdej práci, odhodlaniu a konštruktívnosti sme sa dohodli na tejto legislatíve, hoci to nebola jednoduchá úloha. V ďalšom desaťročí budeme musieť plne implementovať túto klimatickú a energetickú e, legislatívu a to by nám malo umožniť do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 45 v porovnaní s rokom 90. A to by znamenalo, že by sme ešte viac ako len splnili cieľ 40 do roku 2030. Ale aby sa toto mohlo naplniť, legislatívu potrebujeme implementovať reálne, konkrétne v praxi, v teréne. Členské štáty už prijali prvý krok tým, že vytvorili svoje národné politiky a prijali národné opatrenia e, vytvorili si národné klimatické a energetické plány, ktoré musia byť doplnené ešte dlhodobými stratégiami do roku 2020. Tie ciele pre rok 2030 sú už teraz transformatívne a budú si vyžadovať veľké zmeny v dlhodobých investíciách do produkcie. Ale musíme robiť ešte viac naša snaha o splnenie cieľov do roku 2030 bude musieť pokračovať samozrejme aj po roku 2030. E, keby sme pokračovali v tom scenári do roku 2030, do roku 2050 dosiahneme iba 60-percentné zníženie emisí. A to nie je dosť e, na to, aby sme naplnili ducha Parížskej dohody. A preto potrebujeme ešte intenzívnejšie úsilie po roku 30. E, najskôr sa pozrieme na úroveň ambícií navrhujeme, aby Európska únia zvážila e, splnenie cieľa klimatickej neutrality, čiže čisté e, nulové emisie do roku 2050. Toto je úroveň ambícií, ktoré by mala naplniť Európska únia, aby prispela k cieľu 1,5 stupňa Celzia, ktorý je zakotvený v Parížskej dohode. Takto by sme mohli byť vedúcou silou v tejto dohode. Na druhej strane, naša dôkladná analýza ukazuje, že tento scenár takisto umožňuje dlhodobú udržateľnosť ekonomiky a tvorbu pracovných miest aj zvýšenú kvalitu života. Musíme urobiť ale rôzne modely, musíme do toho zapojiť všetky dotknuté strany, výskumníkov a takisto musíme sledovať správu IPCC. Okrem toho, <clears throat> Európska únia vedie aj verejné konzultácie, ktorými dostáva veľmi kvalitné návrhy a pripomienky rôznych dotknutých strán. A na základe toho sme aj vypracovali tých 8 scenárov e, s rôznymi úrovňami ambícií, ale všetky sú v súlade s Parížskou dohodou. 5 od týchto scenárov e, má za cieľ 80-percentné zníženie emisí, 1 90-percentné a potom dva scenáre sú kompatibilné s tým cieľom čistých nulových emisí do roku 50. V každom scenári analýzujeme rôzne technológie, napríklad elektrifikácia, vodík, vodíková energia, ehm, energia ehm, zo syntetických plynov a obehová ekonomika. Keď sa všetky tieto opatrenia skombinujú, výsledkom môže byť emisná neutralita do roku 2050 v EU. Okrem toho ehm, potrebujeme rôzne opcie, ktoré sú spoločné všetkým scénárom vo všetkých analyzovaných obciach. Energetický systém sa pohybuje smerom nulových skleníkových e, plynov a je e, potrebné v každom scenári zabezpečiť udržateľné dodávky energie. Budovy, sektor budov e, zodpovedá 40 spotrebe energie v dnešnej dobe dnešný bytový fond bude existovať aj v roku 2050 a to treba zohľadňovať. Musia byť teda budovy efektívnejšie. Takisto do polovice storočia energetický systém bude elektrifikovaný do veľkej miery, čiže elektrina bude e, veľkou e, súčasťou e, toho celého systému. Viac ako 80 elektriny bude pochádzať z obnoviteľných energetických zdrojov a budeme teda viac uhlíkovo neutrálny, budeme naplňať potreby e, vykurovania, dopravy, priemyslu a tak ďalej. Klimatická neutralita e, sa nedá dosiahnuť bez e, čistej mobility, elektrifikácia, preto aj tu je cestou vpred pre rôzne druhy dopravy. Potrebujeme ale skúmať aj pokročilé biopaliva a e-paliva, aby sme uspeli. Okrem toho bioekonomika musí prispieť takisto k tejto tranzícii a takisto lesníctvo a poľnohospodárstvo môžu prispieť k dekarbonizácii rôznych sektorov ekonomiky. No a zachytávanie uhlíka a ukladanie uhlíka, to je technológia, ktorú budeme potrebovať v určitých sektoroch, kde e, emisie CO2 nebudeme môcť znížiť inak. Obnoviteľná energia e, to nie je ešte riešenie na všetko, ale zohráva e, naozaj veľmi dôležitú úlohu v celom systéme riešení a tu potrebujeme samozrejme aj rôzne predpoklady naplniť e, na to, aby sme mohli takto transformovať ekonomiku. A tam patrí napríklad podpora výskumu a vývoja, rôzne sociálne e, predpoklady, opatrenia a takisto aj zmena správania občanov, zapojenie občanov do tejto veľkej zmeny niektoré sektory a regióny v Európe e, budú mať veľké alebo väčšie ťažkosti ako iné regióny. Takže opäť európska solidarita bude veľmi potrebná, aby nikto nebol vynechaný e, z tejto veľkej reformy. Tranzícia na nový model ekonomiky musí byť aj sociálne spravodlivá a inkluzívna. A práve tu vstúpi do hry opäť Európska únia so svojím rozpočtom pre politiku koheznosti a pre e, podporu tvorby pracovných miest platforma a pilotné projekty pre tie regióny, ktoré ešte stále ťažia uhlie a ktoré e, produkujú veľa emisí uhlíkov, budú potrebné. Rozpráva a verejná diskusia o týchto zásadných veciach sa práve začala a chceme, aby celá táto diskusia a verejná konzultácia Mm, sa opírala o kvalitné informácie, aby občania boli dobre informovaní. V roku 2019 komisia bude realizovať naozaj e, intenzívnu činnosť e, s občanmi, bude aktívne oslovovať občanov a iné subjekty, informovať ich, e, viesť s nimi dialog. A bude sa snažiť zasiahnuť samozrejme aj mimo Európy. Veľmi sa teším na túto prácu. Potrebujeme podporu Európskeho parlamentu aj všetkých ďalších subjektov. Potrebujeme širokú podporu. Európska únia a vlády Európskej únie začnú diskutovať o týchto e, víziách e, vo všetkých formáciách rady a takisto hlavy štátov a vlád budú e, viesť tento veľký dialog na samite v Sibiu 9. mája, kde schvália všeobecné smerovania a usmernenia pre E, túto veľkú konzultáciu. Ďakujem. Teraz, e, hovorí predsednička, si vypočujeme e, členov nášho panela. Máme tu vlastne dva panely. Je mi veľkou cťou, že môžem privítať predsedu kopu 24, ktorý je zároveň aj štátnym tajomníkom Poľského ministerstva životného prostredia. E, pán Michal Kurtika, vítame vás dnes medzi nami. Máte slovo. Ďakujem, dámy a páni, som veľmi rád, pán komisár, že som mohol prísť e, sem do Bruselu a vyjadriť sa hneď po vás. Je to veľmi dôležitá diskusia o e, dlhodobej stratégii EÚ. Chcem sa vyjadriť bližšie k tomu, čo sme urobili v Katoviciach. My sme vyrokovali tzv. súbor pravidiel z Katovic pre e, vyrokovanie e, dohody o znižovaní emisí. Je to veľmi dôležitý krok pre budúcu prácu EÚ na svojej klimatickej politike. Najskôr e, pár slov ku kopu 24. Na prvý pohľad to vyzerá byť nemožná úloha aby sa všetky štáty sveta, všetky strany Parížskej dohody dohodli medzi sebou a zhodli sa jednotne na niečom. Ale napriek tomu podarilo sa nám to. Podarilo sa nám na kope 24 opäť oživiť medzinárodnú solidaritu. Keď hovorím opäť, hovorím to preto, lebo geopolitická situácia sa narúša a to, čo bolo možné v roku 2015 e, v Paríži, dnes e, už je oveľa jedno, e, pardon, komplikovanejšie. Čiže v Katoviciach sme mali úplne iný geopolitický obraz už. A preto takáto spolupráca a solidarita nie je, nie je jednoduché ju dosiahnuť, ale napriek tomu sme teraz vytvorili prostredie právnej istoty pre globálnu klimatickú politiku. Toto e, stabilné prostredie potrebujeme, pretože kiotský režim sa skončí v roku 2020 a od roku 2021 budeme fungovať podľa princípov Parížskej dohody a takisto katovického súboru pravidiel Katovice Rulebook. Vstúpime do novej éry, nového obdobia globálnych klimatických pravidiel. Dnes žiadna zúčastnená strana nemôže tvrdiť, že nevie, ako implementovať Parížskú dohodu. Všetci už vedia, ako e, prispievať e, svojimi národnými príspevkami, e, národne stanovenými príspevkami ku globálnej práci. V Katoviciach sme sa dohodli na tom, že tie národné stanovené príspevky musia obsahovať kapitolu o tzv. mitigácii, teda znižovaní emisí a takisto mm, môžu obsahovať aj ďalšie prvky ako adaptácia, finančné ustanovenia a tak ďalej. Takže máme teda súbor pravidel z Katovíc. Máme rámec pre prácu a myslím si, že bez pochyby môžeme konštatovať, že um, hlavným výdobytkom COP24 je tento ambiciózny kompromis. Detailné pravidlá pre implementáciu Parížskej dohody to je vlastne taký najvyšší spoločný menovateľ všetkých zúčastnených strán. Budeme pokračovať v práci s ministrami e, rozvinutých aj rozvojových štátov, s ktorými sme dosiahli tento vyvážený výsledok. Máme teraz príručku pravidiel, ktorá obsahuje spoločné pravidla pre všetky štáty a pre tie štáty, ktoré majú ťažkosti, je tam určitá finančná flexibilita, finančné pomocné opatrenia. Ale cieľom je vytvoriť jeden jediný systém transparentnosti, ktorý bude rovnaký pre všetkých. Pracujeme ruka v ruke takisto s kolegami z Chile, kde sa bude konať COP25, aby sme ukončili niektoré prvky, napríklad článok 6 ktorý sa týka trhov, e, trhov s emisiami CO2. Polské predsedníctvo e, navrhlo takisto prácu na troch konceptoch. E, ľudský koncept, príroda a technológia. Ku všetkým týmto trom témam máme deklarácie. Prvým dňom kopu sme začali prácu na deklarácii, Slieskej deklarácii o solidarite a spravodlivej tranzícii. Toto zahájilo celú konferenciu za prítomnosti polského prezidenta Andrzeja Dudu a takisto bol prítomný Antonio Guterres, generálny tajomník OSN. Spravodlivá tranzícia to je jedna eh, z našich kľúčových tém Zaujímavé je aj to, že COP24 sa konal v Katoviciach a ako asi viete, Katovice e, je hlavné mesto približne 5 miliónového regiónu, ktorý tradične mal ťažký priemysel a takisto banícky priemysel a teraz tento región prechádza obrovskými zmenami a reformami. E, má jednu z najnižších nezamestnaností v Európe. Koncentrujú sa tam nové priemyselné sektory, nové služby. Je to teda úspešný príklad takejto transformácie. Takisto sme hovorili o tom, že je potrebné vyvážiť emisie tzv. sinkami, teda záchytmi e, emisí. Preto je tu dôležitá úloha lesov a lesníctva. A takisto vieme, že lesy sú dôležité aj pre biodiverzitu a našu kvalitu života. No a v neposlednom rade ešte musíme zdôrazniť fakt, že Technológie postupne dozrievajú a sú to tak technológie, ktoré potrebujeme na túto zmenu, na e, splnenie našich klimatických cieľov. A takisto sú to technológie, ktoré prinášajú nové sociálne a industriálne možnosti. A to je veľmi dôležité pre také štáty ako Poľsko, lebo my ešte stále zápasíme e, napríklad s problémami znečisteného ovzdušia a preto elektrifikácia dopravy u nás je veľmi dôležitým cieľom. A preto budujeme aj vozový park elektrických autobusov. Našim cieľom je, aby sme do roku 2025 mali milión elektrických vozidiel. A e, to je spoločná práca koalície, ktorá vznikla v Katoviciach, ktorá prezentuje také štáty ako Čínu, e, Indiu, Mexiko, Indonéziu, Japonsko, Koreu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Čiže táto koalícia zastupuje viac ako polovicu obyvateľstva Zemegule. A symbolické je aj to, že už začíname prácu s konkrétnymi technológiami, ktoré majú zrealizovať tú víziu, ktorú teraz predstavil komisár Kaniete. Ak Sme teraz mesiac po Katoviciach a máme globálny, globálnu sieť pre klimatické zmeny vďaka e, dohode medzi štátmi a vďaka aktivite Kanieteho. Máme tiež dohodu pre Európsku úniu. Musíme zabezpečiť, aby sa to aj implementovalo a zameranie na implementáciu, na realizovateľnosť tých deklarovaných ambícií, toto je podľa mňa to najdôležitejšie. Čiže nielen mať technológie, myslím, že toto do veľkej miery máme, ale musíme uznať aj to, že potrebujeme um, prijatie spoločnosťou. Potrebujeme, aby nás spoločnosť podporovala a nie bola proti, pokiaľ ide o realizáciu našich spoločných ambícií. Čiže teraz sa pustíme do implementácie stratégií a dúfam, že to priniesie matateľné výsledky a potom prvé globálne vyhodnotenie prebehne podľa rúbuku katolická e, dohody e, z Paríža v roku 2020. A teraz poďme k ďalším prvkom súvisiacim s dlhodobou stratégiou. Túto diskusiu sme začali na úrovni EÚ. Nesúvisí však už iba so sektorom energie, ale sú tam aj ďalšie sektory, napríklad doprava. To je mimoriadne komplikované, pretože tam to zvýšenie emisí je najvyššie v rámci krajín OECD, čiže je naozaj potrebné, aby sme sa zamerali na transformáciu tohto sektora. Tiež ide o otázku budov. Je potrebné zohľadniť to, že rozhodnutia, ktoré v tejto súvislosti padnú, budú mať konkrétne dopady nie z hľadiska 10 či 20 rokov, ale z hľadiska 50 a viac rokov. A komplikované je tiež riešiť otázku emisí v polnohospodárstve. To je tiež mimoriadne zložité. Čiže Polsko sa zaoberá aj týmito témami. Radi by sme dosiahli rovnováhu v našich ambíciách, tak sa uváža, uvádza v Parískej dohode, sa druhej polovici tohto storočia a dlhodobá stratégia E, je naozaj nevyhnutná. Teraz sa zamýšľame nad tým, či vôbec je možné prísť nejakou agregovanou sumou plánov v oblasti energií a klímy po všetkých členských štátoch, tak aby sme to mohli zosumarizovať v niečom, čo bude uspokojivé pre nás všetkých. A toto je podľa mňa ambícia, ktorá si vyžiada množstvo investícií. My momentálne riešime priemery, pokiaľ ide o investície. Budeme sa však musieť zamyslieť nad tým, ktoré krajiny sú schopné udržať ktorú časť tejto záťaže, ako rýchlo môžu krajiny a členské štáty postupovať Čiže tá rýchlosť, to tempo bude iste odlišné podľa krajiny. Niektoré krajiny pôjdu rýchlejšie. Dopracujú sa k tomu bodu klimatickej neutrality, spomínanému pánom Kanietem ne, skôr, iné neskôr, len na hospodárske obmedzenia a možno aj na ten súčasný stav. Takže je potrebné zamyslieť sa nad tým agregovanie a solidárnou formou, aby sme sa dopracali ku klimatickej neutralite na úrovni EÚ. So zohľadnením jednotlivých špecifických situácií v členských štátoch a so zohľadnením rôznych východiskových situácií. Čiže rok 2019 bude veľmi kľúčový v tejto súvislosti tu u nás v EÚ, aby sme sa zamysleli nad našou budúcnosťou. Dôležitý však bude aj e, mimo polského predsedníctva COP24 predsedníctvo sa zúčastní príprav samitu generálneho tajomníka OSN, ktorý bude v New Yorku v septembri. A tam vyvstane tiež otázka globálnych cieľov celkovo. A je dôležité, aby sme teda paralelne napredovali ako EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kurtika, za vašu prezentáciu. Ďalším rečníkom je pán Marko Mensing ktorý je zo Sefiku, je jeho generálnym riaditeľom a zároveň e, predseda projektu Aspire, kde je 11 inovatívnych asociácií európskeho priemyslu, teda Innovative Process Industries, takže pán Mensing, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za možnosť vystúpiť v mene priemyslu teda, že túto možnosť dnes máme vystúpiť v Európskom parlamente. Ja bežne e, zastupujem SEFIC, ale dnes som tu v mene Aspire, čo je PP partnerstvo podľa, pod horizontom 2020. Je tam viacero sektorov cement, chemik, chemika, chemikálie, voda, e, ocel a tak ďalej. E, sme veľmi radi, že máme túto príležitosť vystúpiť keďže sme e, prispeli k práci komisie na dlhodobej stratégii a vypracovali sme právu o premostení e, smerom k uhlíkovo-neutrálnej únii. E, snažili sme sa čo najviac prispieť k práci komisie. A váš návrh uznesenia poukazuje na to, že táto práca sa stretla aj e, s pozornosťou, hlavne pokiaľ ide o pracovný dokument, z ktorého vychádzal dokument komisie. E, takže chceme sa poďakovať pánovi komisárovi e, a jeho oddeleniu, hlavne DG Grow. E, tam bola tá skupina na vysokej úrovni pre energeticky intenzívne e, priemyselné odvetvia. Išlo nám o to poukázať e, jasne na to, čo sa od nás očakáva Radi by sme prednesli niekoľko otázok, e, pokiaľ ide o teda, diskusiu v tejto fáze. Potrebujeme e, nejaké prelomové technológie. E, Isté zohra svoju úlohu vodík, zachytávanie uhlíka, využívanie, efektívnosť, biomasa, elektrifikácia a CCS pre emisie, ktoré nebudeme schopní zvládať inak. Z našej štúdií jasne vyplýva, že obehové hospodárstvo eh, pôjde ruka v ruke s nízkouhlíkovým a že mnohé riešenia z eh, obehového hospodárstva, a o tom hovorí aj eh, dokument komisie, hlavne pokiaľ ide o chemický priemysel, napríklad recyklácia chemikálií a tak ďalej, to sú veci, ktorým sa momentálne zaoberáme. Máme asi 10 rokov, aby sme to splnili. Bude to rozhodujúce 10 ročie a teda sme sa k tomu dopracovali, čo máme na mysli. 10 či 20 veľkých komerčných projektov musíme postaviť na nohy. Potrebujeme asi 20 rokov na to, aby sme to presadili v celom priemysle. Je to poprvýkrát, čo sa s takýmto niečím konfrontujeme, že celý priemysel, všetky priemyselné odvetvia sú vystavené takýmto zmenám, ktoré musia zvládnuť. Dopyt po energii, hlavne obnoviteľnej, e, ten dopyt bude obrovský. A v tejto súvislosti vystavali naše obavy a potrebujeme vašu podporu. E, rýchle kalkulácie sú trošku rozdiely medzi našimi číslami, číslami komisie, ale pokiaľ ide teda o rádovosť, tak tam sme si zajedno. pokiaľ ide o chemikálie, asi 4 či 5 krát e, e, súčasnej výroby Nemecka budeme potrebovať, aby sme toto zvládli. A zároveň dochádza k elektrifikácii iných sektorov v spoločnosti. Ehm, samozrejme, že zároveň chceme zachovať ceny energie na ehm, dostupnej úrovni, e, čiže e, vodík a elektrifikácia e, priemyselných odvetví. Toto je kľúčové. Kde sa nachádzame momentálne? Tie ciele chápeme, identifikovali sme aj technológie, vďaka týmto dosiahneme pilotné projekty, už máme, ale ešte nie je úplne jasné, ako získať tie investície, hlavne globálnych centrál do EÚ a ako inovácie vytvorené tu potom posunúť na vyššiu úroveň Takže je tu veľká globálna dimenzia, ktorá e, potom pri tej dekarbonizácii e, zohra svoju úlohu v súvislosti s dovozmi E, čiže aby sme rovnako pristupovali k e, dovozom a vývozom, tak aby sme zachovali našu pozíciu na svetovom trhu. Máme k dispozícii jeden nástroj, a to je podľa nás vyrahnutá EÚ, a to je integrácia, tým je integrácia sektorov. Vidíme, e, že CO z oceliarského priemyslu by napríklad mohol byť prenesený do sektora chemického priemyslu a potom by sa mohol napríklad z vodíka vyrábať etanol. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme infraštruktúru. E, stále je to ešte taká mozaika, ktorá nie je úplne plná. Tie siete, e, tie prepojenia, plynovody, ropovody, e, toto je potrebné. No a pokiaľ ide o inovačný fond ETS, e, a pokiaľ ide o regionálne štruktúrne fondy, ďalšiu generáciu Junckerových fondov, tam je potrebné toto všetko zohľadniť. Čo ako priemysel žiadame je nie jedna jediná politika, ale um, taký komplexný plán pre inovácie a boli by sme radi, keby ste mohli vy vo vašom uznesení hm, sa venovať práve uh, takémuto komplexnému plánu priemyselnej inovácie, prechod od e, súčasného sektora energie, uh, teda ETS, uh, obnoviteľné zdroje, tak, aby aj priemysel mohol byť plne zapojený do tej uh, transformácie. Keď sme o tom hovorili s komisiou, komisiou, ehm, ten človek tak vtipkoval. Skutočná priemyselná politika, keď sa dopracujeme, kým prvý podpredseda ehm, komisie, ehm, je to, ktorá organizácia komp a Trade, kým nebudú prepojené. Dúfame, že v budúcej komisii to už tak bude, pretože takto k tomu prístupujú regióny sveta comp, trade, inovácie, priemyselná politika. Všetko musí byť skombinované v jednom obrovskom komplexnom pláne transformácie. E, dovozy, e, s tým je potrebné sa zaoberať. E, samozrejme, že v globálnom svete sme ako priemysel zastúpení, ale inovácie alebo innovation leakage, únik technológií, teda že inovácie vznikajú tu, prvé déma a piloty sa dejú tu, ale možno, že to, aby globálne firmy e, teda investovali vo veľkej miere e, priamo vo fabrikách v EÚ. Čiže vaše uznesenie, čo by tam malo byť? Emisné inovácie pre nízkouhlíkové priemyselné odvetvia. Pod týmto e, by mohol spedať Spire, ale, Spire, ale IPCIs, JTIs, a to je ďalší projekt, potom ten komplexný program pre priemysel, o ktorom sme hovorili. Uh, Mm, to by vysoká skupina pre energetické intenzívne odvetvia mohla splniť, ale potrebujeme, aby s tým zaoberala seriózne budúca komisia, snáď ešte aj tá ďalšia. A vidíme, že globálne centrály musia investovať v Európe, musíme ich k tomu motivovať. Ako to vyzerá? V mojom odvetví je to tak, že centrály eh, chcú, aby sme my boli tým, eh, kto eh, prežije tú postuhlíkovú dobu. E, potrebujeme takéto technológie v Európe, potrebujeme, aby e, potom v Európe aj zostali. E, no a pokiaľ ide o novú legislatívu, ako ju novilizovať, aby tu bolo prepojenie medzi obehovým hospodárstvom a nízkouhlíkovým. Uvediem príklad transfery tokov odpadov medzi týmito sektormi. Tam bude potrebná istá zmena, tak aby sme e, mohli napríklad využívať odpady z e, oceliarstva e, v iných odvetviach, v chemickom priemysle a tak ďalej. No a potom ako by som to zhrnul, budeme spolupracovať s parlamentom a s komisiou, aby sme sa mohli podielať tejto, na tej transformácii. E, chceme, aby tie dokumenty boli made in Europe, chceme, aby tie investície e, boli e, made in Europe, tak aby sme tu zachovali pracovné miesta, aby tie materiály neboli dovážané zo zahraničia. Takže vidíte, že náš prístup je konštruktívny, dáta máme, technológie máme Potrebujeme však e, konštruktívnu stratégiu. Týka sa to komisie budúcej a tej ďalšej v najbližšom desaťročí, aby tie investície naozaj e, sa diali v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz posledný rečník v prvom paneli, tým je pán Benjamin Tony, ktorý je poradcom v oblasti energie a klímy v rámci ETUK, teda Konfederácie odborových zväzov na úrovni Európskej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. Ako ETUK, organizácia odborov ktorá predstavuje 90 národných e, zväzov zo 14 európskych krajín. Takže ide o 40 európskych krajín, e, teda e, poskytujeme poradenstvo komisii aj v tejto súvislosti. Prečo? Preto, lebo si myslíme, že naše klimatické ambície e, takto pôjdu lepšia ruka v ruke so súčasným stavom vedy po Parížskej dohody. Etik ako organizácia samozrejme konzultoval svojich členov a prijali sme určité ciele pre úroveň EÚ nulové čisté emisie do roku 2050. ste si viete predstaviť, organizácia, ktorá zastupuje pracujúcich vo všetkých sektoroch, všetkých členských štátoch v Európe. Pre nás je to obrovská výzva, ale napriek odlišným názorom, ktoré možno sú v našej členskej základni. E, všetci to vnímajú ako naliehavý problém. Klimatické zmeny existujú, klimatická veda, e, alebo veda teda to jasne potvrdzuje, takže naozaj potrebujeme e, transformačné kroky, potrebujeme naozaj konať. Je tu určitá výhrada v súvislosti s dlhodobou stratégiou tej forme, ako komercia zverejnila. Ak cieľ dlhodobej stratégie je byť inšpirovať byť inšpiráciou a takým e, usmernením krokov. Nechápeme, prečo od samotného začiatku vychádzame z toho, že bez ohľadu na výsledky výpočtov, že sa nebudú otvárať e, diskusie o cieľ 2030. Ak už teraz vieme, že súčasné nástroje politik nepovedú k dosiahnutiu týchto cieľov, podľa súčasných poznatkov vedy a podľa cieľov Parískej dohody. Prečo sa ich držíme? A prečo to robíme. My ako ETUK neakceptujeme, aby sme vstúpili do e, ďalšieho, do ďalšej fázy um, takých stredne efektívnych opatrení. Uh, nie, vidíme, že ľudia vychádzajú do ulic e, každý, každý týždeň a nechceme, aby sa tieto veci opakovali aj v tejto súvislosti. Dlhodobá stratégia e, uznáva v oveľa lepším spôsobom a lepšie analýzuje sociálnu dimenziu e, procesu znižovania zastúpenia uhlíka v našich ekonomikách, proces dekarbonizácie Áno, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku prináša nové e, pracovné miesta, e, týka sa to sektora stavebníctva, všetky tie zelené pracovné miesta a tak ďalej. Zároveň e, sme identifikovali aj veľmi závažné výzvy v súvislosti so zamestnanosťou v iných sektoroch, e, znižovanie zamestnanosti e, v sektoroch, kde teda nízkouhlíkové hospodárstvo nebude zrovna prínosom. E, Tiež e, vidíme, že tieto výzvy a náklady e, členské štáty, respektíve regióny nebudú znášať v rovnakej miere, že sú tam dosť veľké disparity. E, veľmi vítame tento pokus. Myslíme, že to je veľké vylepšenie porovnaní s cestovnou mapou. Tiež chceme platformu eh, pre všetky regióny, aby pokračovala do budúcna. A ešte tretí dôvod, prečo vítame dokument, a to, že táto stratégia predstavuje priemyselnú politiku nízkouhlíkovú. Eh, samozrejme, že to ešte mnoho otázok, ktoré ostávajú otvorené. Eh, nie je to však čisto defenzívny prístup, ktorý sa uplatňoval dlhé roky, doposiaľ vychádzajú cez úzkej krátkodobé definície konkurencieschopnosti. Teraz máme naozaj e, dobrú zmes inovácií, ofenzívnych nástrojov. Je tu teda prevaha týchto nad defenzívnymi. A takže je to stále ešte aj zo pár otázok, e, ktoré by sme radi riešili. To sú teda obavy, ktoré stále ako etuk máme. Poprvé, prílomové technológie nízkouhlíkového charakteru. V roadmap sa uvádza, že ak EÚ chce byť uhlíkovo neutrálna do roku 2050, že musí rýchlo využiť viaceré takéto technológie, aby naozaj viacero sektorov prešlo dekarbonizáciou, kde už sektory takéto inovácie potrebujú. Toto nie je žiadna novinka, Veď už takmer 10 rokov, minimálne 10 rokov vieme, že sú potrebné takéto prelomové technológie. Pozrieme sa na CCS. Pred 10 rokmi komisia identifikovala CCS e, ako kľúčovú technológiu pre zniženie stupenia uhlíka v našej ekonomike e, 10 rokov na to vidíme, že neexistuje e, v EÚ žiaden systém CCS na úrovni odvetvia, preto naša otázka prečo. Prečo je tu takéto omeškanie? A v dokumente komisie sa dočítam, že budeme pokračovať e, v tých, tých opatreniach ako za posledné 10 ročie. Čiže naďalej budeme zabezpečovať rozpočet a finančné zdroje na inovácie, ale myslíme si, že je tu určitý rozdiel medzi tou naliehavosťou, o ktorej sa hovorí v úvode dokumentu. Hovorí sa, áno, máme 20-40 rokov na to, aby sme plne dekarbonizovali hospodárstvo. Na druhej strane sú tu kapitoly, ktoré sa venujú priemysel inováciám a tam sa naďalej opakuje, budeme sa snažiť stimulovať inovácie rôznymi programami financovania, ale prenecháme trhu a súkromnému sektoru konkrétny výber. E, Myslíme si, že e, táto neistota e, je nekompatibilná e, s tou urgentnosťou, s ktorou operujeme v úvode textu. Takže potrebujeme zabezpečiť, aby tie potrebné technológie na dekarbonizáciu boli k dispozícii, aby sa realizovali na čas samozrejme na nás poukázať na to, ktoré technológie sú najvhodnejšie na tieto ciele len treba si uvedomiť, že technológie sa momentálne ešte nevyužívajú v EÚ. A tu by sme možno chceli otvoriť otázky, ktoré zatiaľ v dokumente otvorené neboli. Napríklad zákon o konkurencii, štátna pomoc, ako zabezpečiť, že peniaze, ktoré Európska únia určí na súkromný sektor a jeho inovácie, teda inovačné programy v ňom, aby sa to týkalo konkrétnych priemyselných aktivít a vytvárania pracovných príležitostí v EÚ konkrétne. Čiže ide o programy financiovania a tieto sa môžu vnímať zo strany podnikov ako dobrá investícia, aby sa rozvíjali priemyselné aktivity, hlavne tam vo svete, kde trhy rastú a, celková aktivita rastie. Čiže stratégia by mala byť energeticky pozitívna. A ETUC je tiež súčasťou tejto platformy a je to pre nás veľmi dôležitá téma. Ako vieme, 10 e, domácnosti EÚ e, v podstate e, nedokáže náležite vykúriť svoju domácnosť. A toto je téma, ktorej sa stratégia venuje tiež. V stratégii sa hovorí aj o tom, že sociálne otázky treba riešiť systémom sociálnej ochrany. A to je dosť zvláštna odpoveď, pretože už mnoho rokov sme svedkami toho, že cena elektriny, dane sú do toho započítania a tak ďalej, toto všetko e, platia domácnosti a ceny rastú. Takže celkovo ten trend z hľadiska disponibilného príjmu občanov toto nejde ruka v ruke s rastúcimi cenami, tak by som povedal. Takže aj vďaka správam ako tá, ktorú v novembri 2018 vydal Bruegel, vydal teda Bruegel a hovorí sa tu aj o pozícii členských štátov a EÚ. A hovorí sa tu o distribučných účinkoch, ktoré dopadli predovšetkým na domácnosti, ktoré majú nízky príjem. Takže, keď si čítame tú stratégiu, tak je jasné, že potrebujeme značné investície na zníženie produkcii uhlíka. A takže musíme taktiež zvýšiť aj skladovateľnosť energii v EÚ ale materiál o tom nehovorí, čo to bude stáť z hľadiska tvorby alebo produkcie energie a aj čo to bude stáť potom a ako to dopadne na súkromný sektor a na, na domácnosti. Toto je významná téma, nielen vo Francúzsku a Belgicku, ale aj v iných členských štátoch a môžem vám povedať, že toto je skutočne veľmi dôležitá téma a obava, a preto je veľmi dôležité týmto témam sa venovať aj z dlhodobého strategického hľadiska. Takže ako sa v spoločnosti delia tie benefity a náklady, tak e, toto tiež treba zvažovať. Ale keď hovoríme o dekarbonizácii, to je urgentná, naliehavá téma. Čiže ide o to, aby sme dokázali dekarbonizáciu urýchliť. A keď toto budeme prehliadať, tak určite budeme musieť čoskoro čeliť e, negatívnym situáciám v oblasti sociálnej. Preto e, je potrebné približovať sa tým cieľom, ktoré sú stanovené v Parížskej dohode a treba stratégiu uplatňovať tak, aby bola v súlade aj s vedeckými výdobytkami a s názormi vedcov v danej sfére. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste sa vyjadrili e, v rámci panelu v mene odborov. A teraz pristúpime ku časti otázok a odpovedí pre členov prvého panelu. Pán Líze, nech sa páči. A pardon, pán Líze? E, Pán komisár, predtým, než prehovorí pán Líze, alebo po ňom? Môžeme dať priestor pánovi komisárovi, aby sa vyjadril ku panelu, pretože nás bude musieť čoskoro opustiť, bude musieť odísť, takže nech sa páči. A veľmi v krátkosti mi dovolte niekoľko poznámok. E, teda aj k tej strategii a celkové k tejto politike. Nakoniec už dva roky sa tomu venujeme. Mám E, proste e, chcem sa vyjadriť k tomu, keď sa hovorí, že treba sprísniť e, ciele. Treba ich zvýšiť, položiť tú látku vyššie. Áno, v registri OSN sa o tom hovorí. Ale môžeme sa obrať inou cestou. Môžeme si porovnať, povedzme, krajinu, ktorá má napríklad e, ciele NDC a s krajinou, ktorá nemá tieto ciele. Takže toto je tá prvá poznámka. Rozdiel medzi EU a väčšinou ostatných zúčastnených strán je v tom, že my máme ciele a chceme ich dosiahnuť. Vzhľadom na ambície parlamentu e, dosiahneme aj ciele pri znižovaní emisí, pretože v tomto smere máme teda určité plány ale ešte sme nezačali implementovať tú politiku, ktorú máme v tomto smere. Sú tu eh, veci, ktoré sa ťažko implementujú. Napríklad chceme už od, takto, od roku 90 do roku 2017 sme znižili emisie 22 Tempo redukcie bolo 0,8 ročne. Teraz máme legisláciu, ktorá nás povedie k tomu, že budeme mať 23 eh, Takže v podstate do nastávajúcich rokov musíme zvýšiť eh, to tempo, aby to bolo 1,36 A tie štáty, ktoré to budú stíhať, tak proste nebudú splňať eh, tieto ciele. Takže musíme zabezpečiť že naša súčasná politika sa bude implementovať. Ak sa máme stať klimaticky neutrálnymi, tak samozrejme potrebujeme tie ciele sprísniť. Ale máme aj príslušné klauzulie, ktoré sa týkajú roku 2023. A máme teda ciele, ktoré sa prispôsobujú našim politikám. Ale ja som hrdý na to, že e- Európska únia má ambiciozne ciele, a že máme v tomto zmysle aj príslušné politiky, ktoré sú vytýčené. A je jasné, že týmto sa vytvára priestor pre zvýšenie ambícií. Ak sa štáty uberú cestou klimatické neutrality, tak je to napísané veľmi jasne. Ďalej ešte sa chcem vyjadriť k tomuto. V našom systéme trhov, v trhovom systéme hovoríme o cenách. Teda. Keď sa hovorí iba o domácnostiach, dobre, chceme, aby na trhu existovala hospodárska súťaž a keď totiž budú ceny regulované, tak eh, hospodárska súťaž prestane existovať. Takže ak sa regulujú ceny, tak sa väčšinou nezamerajú na tých, ktorí to najviac potrebujú. Preto v stratégii hovoríme, zamerajme sa na energetické problémy. Využíme teda sociálnu politiku a podporme tých, ktorí to potrebujú, napríklad, aby napríklad aj domácnosti fungovali čo najefektívnejšie z hľadiska energetiky. Toto je prečo by malo byť e, proste určovanie regulovaných cien efektívnejšie než sociálna pomoc. To bola druhá poznámka. A tretia, tretia poznámka k tejto stratégii. Táto stratégia samozrejme sa stáva významnou témou pred európskymi voľbami. A samozrejme ľudia chcú pritlačiť na tie ciele, aby boli ešte prísnejšie. A keď sa spýtame Európanov, či pokladajú túto tému za veľmi významnú, áno, ešte veľmi dôležitý globálny problém a ale naozaj naši občania to pokladajú za skutočne vážny problém a určite to bude téma aj pred európskymi voľbami. Prepáčte, že som takto zasiahol. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, že ste prišli medzi nás a vyjadrili svoje poznámky. A teraz k vašim kolegom. Pán Líze. Áno, ďakujem za slovo. A ďakujem aj pánovi komisárovi a ostatným členom panelu. Osobne veľmi vítam dokument Európskej komisie aj keď je ozaj veľmi náročný, ambiciozný. Nehovoríme už o uhlíkovej neutralite, ale o klimatickej neutralite, čo je ambicioznejšie. Komisia hovorí o e, čistom zisku milión pracovných miest, ak sa tu bude správne implementovať táto stratégia, keď sa to porovná s inými scenármi. Takže mám otázku. Pán komisár Rodis, síce ale ostatní z panelu sú tu a ešte aj E, ďalší pracovníci komisie ešte sú prítomní, takže rád si vypočujem ich názor. Je to proste nejaké číslo, ktoré, nie je, ktoré je proste bez nejakých pochybností. Či členovia panelu zdieľajú tú analýzu Európskej komisie, že sa vytvorí ďalších milión pracovných miest? Čo si myslíte o tomto výpočte? Ďakujem. Máme tu zastúpenie generálneho direktoriátu z komisie. Poprosím, pripojte sa k vám tu za predsedníckým stolom. Ďakujem, pán Líze, za vaše poznámky. Teraz eh, pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že objektívne povedané, komisia, parlament, teda Európsky parlament, pokiaľ je tento mandát, ktorý prichádza už pomaly k svojmu záveru, má svoje povinnosti a úlohy, má svoje ambície, má svoje záväzky a tieto sú kompatibilné aj s cieľom boja proti klimatickým zmenám a preto sa mi zdá veľmi Dobre, že tu postupujeme tak nekonformne, keď stanovujeme aj takéto dlhodobé ciele, pretože boj proti klimatickým zmenám musí byť e, konštantný. Snažíme sa dekarbonizovať naše hospodárstvo a dosiahnuť práve tú klimatickú neutralitu, o ktorej hovorí aj, aj pán komisár. Dovolte mi ešte povedať toto. Je pravda, že keď sme schválili aj smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie a celý, o celom tomto balíku, keď hovoríme, tak e, tí, ktorí e, boli mojimi spoluputníkmi v tomto, na tejto ceste, e, chcem povedať, že hovorilo sa o minimálnych cieľoch do roku 2030. Takže dochádza k revízii týchto cieľov. A teraz sa hovorí už o roku 2023. Takže prvá úvaha. Môžeme pokračovať, postupovať a pravdepodobne aj napriek tomu, čo sa teraz hovorí zo strany odborov, pravdepodobne celkový vývoj nákladov by nám mohol umožniť práve e, znižovať, teda bolo by možné znižovať náklady vďaka nástupu obnoviteľných zdrojov. A okrem toho sme sa snažili zaviesť e, ciele s cieľom bojovať proti energetickej chudobe. Toto je tiež významný prvok toho, ako smerujeme k dekarbonizácii Európy. Ide o to, aby nikto nezostal bez dodávok energie aby dekarbonizácia teda neznamenala, že by dochádzalo k diskriminácii alebo k zvyšovaniu nerovnosti. Ďakujem. Slova pán Leinen. Áno, v prvom rade blahoželám pánovi Kortikovi eh, ku výsledkom z Katovíc. Myslím si, že práve to je veľmi dôležitý začiatok cesty. A pokiaľ ide o našu tému dlhodobej stratégie. Musí to byť aplikovateľné. Myslím, že ten katolický dokument už existuje, ale možno by ste nám mohli ešte povedať, ako sa na to bude nadvezovať. Hlavne z hľadiska dlhodobej stratégie. So záujmom som si vypočul aj predstaviteľov priemyslu. Znelo to veľmi konštruktívne. Predsa však keďže máme veľa dočinenia s Čínou a vidíme, čo sa robí v Číne, a aké sú vyhliadky do roku 2025, aké majú strategické ciele, tak my si dávame ciele v Európe do roku 2030, pretože potrebujeme prísť prelomovými technológiami, napríklad v oblasti chemického priemyslu, výroby, cementu a tak ďalej. Číňania už zavádzajú solárne panely a nové typy batérií a tak ďalej. Takže my e, importujeme technológie a v tomto smere a vy vravíte, že ak e, generálne riaditeľstvo pre obchod a pre hospodárskú súťaž sa dostanú pod e, generálne riaditeľstvo pre hospodárstvo alebo pre klímu, tak potom by sa v tom dalo niečo urobiť teda v rámci Európskej komisie, hej. Ale určite potrebujeme priemyselnú politiku, ktorá bude jasne sformulovaná. Keď sa pozrieme na všetky protesty, ktorých sme svedkami vo svete, tak práve treba poukázať aj na aspekty sociálnej spravodlivosti. V tej stratégii na to treba myslieť. Pretože nakoniec to platia tí chudobní keď napríklad e, chcú modernizovať svoj e, dom alebo keď kúpia auto. Proste vždy sa e, musí myslieť aj na tieto nové energetické a ekologické aspekty. Takže určite mnoho je v rukách členských štátov. Takže preto je dôležité koordinovať aj činnosť komisie a veľmi dúfam, že nám pomôže taxonómia a že sa nám podarí dospieť k novému, takzvanému zelenému, ekologickému systému financovania. Ďakujem. Pán Gerbrandy má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Tiež e, má ten dokument zo strany komisie, ktorý sa týka dlhodobej stratégie, tento dokument má naozaj uspokojuje a keď si zoberieme e, rok 2050 ako cieľ, tak si môžeme smerom naspäť vyrátať, čo potrebujeme už teraz začať robiť. Ale ak sa vrátime k dnešku, roku 2019, tak zrazu uvidíme, aké to bude náročné. V roku 2017 nastal nárast emisí v EÚ a ešte nemáme údaje za rok 2018. Zas by ma to prekvapilo, pokiaľ by sme boli dosiahli v Lani nejaký pokles. A nakoniec z Nemecka máme správy o tom, aké je to ťažké. Napríklad, keď si zoberieme rok 2038, dokedy sme si tiež stanovili určité ciele, u nás, v našom štáte, v Holandsku, momentálne túto politiku sa snažíme E, pretaviť do konkrétnych opatrení. Veľmi pozorne som si vypočul vyjadrenia všetkých členov panelu a pán komisár hovoril o sprísnení cieľov, treba zvýšiť latku a náročnosť. Pán Hensing hovoril o veľkých investíciách do budúcej infraštruktúry, ktorá je potrebná. Pán Denis hovoril o tej in, o inováciách, ktoré sú potrebné. Zároveň ale stanovujeme aj finančnú stránku európskej politiky z hľadiska e, ročného finančného rámca až do roku 2027. Takže v nastavujúcich desiatich rokoch e, by sme mali mať jasno, ako e, vynaložíme tých tisíc miliárd eur. Otázka je, nemali by sme sa znova zamerať e, z hľadiska návrhov viacročného finančného rámca aj na túto dlhodobú stratégiu? Aby to bolo z hľadiska klimatického naozaj zabezpečené. Keďže tam budú takéto prvky, e, tak to poviem, ak by tam nebolo zabezpečené z hľadiska finančného to, čo stratégia chce, tak by sme si pod sebou pílili konár. Ďakujem, pani Rivazi. Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že bola predložená táto dlhodobá stratégia. Ja som spoluspravodajkyňa k riadeniu Energetickej únie a želáme si ambiciozne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov a efektívnej energie, ale ide o tú governance, o tú implementáciu, ako členské štáty cez ich plány za pomoci Európskej komisie zrealizujú tieto ciele. Hovoríme si, že sme mohli byť ambicioznejší na úrovni EÚ. Pre rok 2030 tam sme sa dali, si dali 40 e, možno tam bude 45 e, Európska únia by potrebovala vo všeobecnosti až 60 Máme tu tri kľúčové slova zodpovednosť, ambícia a koherentnosť. E, pokiaľ ide o tú zodpovednosť, pozrite sa na to, aké množstvo mladých ľudí demonstruje v uliciach Európy za klímu. Kreta Attenberg napríklad, e, táto mladá dievčina bojuje na svojom gymnáziu za budúcnosť Európy. Čiže toto musí byť náš prvý cieľ. Samozrejme, ambícia EU mohla byť vyššia ale budeme sa snažiť, aby potom tie investičné plány boli napríklad ambicioznejšie. Tieto investície musia byť e, na tej istej osi. Ten deficit je tam 3 Všetko, čo je infraštruktúra, e, udržateľná e, infraštruktúra, napríklad jej budovanie, nemôžeme dať do toho cieľa 3 deficitu štátneho rozpočtu. Potom Eh, ako je to s voľným obchodom? Keď chceme podporovať voľný obchod, tak nám narastie nevyhnutne eh, objem obchodovania, prepravy, emisie s tým narastú. My chceme byť liberálni na jednej strane, ale keď sa bude zintenzívňovať doprava a preprava, no, tak samozrejme, že nám budú stúpať aj emisie. No a potom rozpočet, keď investujete e, do fosílnych palív, no tak potom nedosiahneme naše ciele. A potom energetická chudoba. Keď spochybníme ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak nevyriešime problém metánu v životnom prostredí. No a pokiaľ ide o priemyselnú politiku, emisie vozidiel CO2 budú musieť byť e, znížené na nulu. To je absolútne nevyhnutný cieľ. Ide tu o budúcnosť nie iba ľudstva, ale aj Európy. Ďakujem. Ďakujem, veľmi radi vás počúvame, ale máme na každého iba jednu minútu, takže prosím, rešpektujte ten rečnícky čas. Nevidíme tu časomieru síce na obrazovke, ale je potrebné to rešpektovať, aby aj panelisti mali potom priestor na odpoveď. Rozpráva o uznesení bude potom neskôr. Pani Dali. Thank you, Chair. Let me start off... Ďakujem. Ja musím povedať, že komisia má veľmi pozitívnu stratégiu. To musím zdôrazniť na úvod. Ale ak chceme tú budúcnosť nulových emisí, tak musíme do toho zapojiť občanov energetika, priemyselná politika, financie, výskum, toto všetko musí byť v tomto kontexte a takisto spravodlivý prechod na novú ekonomiku. Keďže tu komisia je medzi nami, komisár predtým povedal, že budeme potrebovať technológiu CCS, uskladňovania a zachytávanie uhlíka. Nuž, ako to je v skutočnosti, pretože CCS zatiaľ ako technológia sa nezrealizovala v takom rozsahu, ako sme v minulosti očakávali. Myslíte si, že technológia CCS bude použiteľnou technológiou v blízkej budúcnosti? Pán Kurtika. Ako prezident COP24 viete veľmi dobre, aké odlišné majú politiky členské štáty v oblasti klimatických zmien a takisto aj detaily legislatívy sú veľmi spletité v každom štáte. Ako vy ako predseda COP24 chcete združiť progresívne členské štáty, lebo v konečnom dôsledku vy potrebujete tie progresívne členské štáty, ak chcete realizovať akúkoľvek stratégiu. A ako chcete zintenzívniť úsilie členských štátov, aby sa vybudovali partnerstvá medzi vládami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. No a na záver, Európsky parlament mnohokrát zdôraznil dôležitosť fondu, vytvorenia fondu pre spravodlivú tranzíciu. Mm, Toto patrí, táto otázka aj odborom. Áno, my musíme teraz robiť reformu, konečne, ale uh, musí to byť, musí sa to celé odvíjať v spravodlivom duchu. Ako teda sa pripravujete, tak aby všetky zainteresované subjekty boli zapojené do tejto veľkej reformy? E, vrátanie Eh, organizácii zamestnancov. Pani Dali, toto bola takmer filozofická otázka, hovorí predsednička. Dúfam, že odpoveď bude na rovnakej úrovni. Pán Eichhout, máte niečo nové? I will not disappoint you. I have three, three concrete questions. Nesklamem vás. Ja mám tri konkrétne eh, otázky. Jednu otázku pre každého člena panelu. Pán Petričonej za komisiu, prvá otázka. Vy stále opakujete, že mínus 40% to je vynikajúci cieľ Parížskej dohody. Viete, že my s tým nesúhlasíme. Ale prosím, vysvetlite mi vaše modelovanie. V roku 2011 totiž to komisia povedala, že ak sa chceme dostať v roku 2050 na minus 80 v roku 2030 potrebujeme minus 40, že to bude aj nákladovo efektívne. E, vidíte, že rozvoj e, je oveľa rýchlejší, ako sme čakali, ceny sa znížili, takže môžeme za tým cieľom minus 80% ísť ešte rýchlejšie. Lenže komisia teraz zasa povedala, že v roku 2050 chce klimatickú neutralitu. Čiže musíme robiť viac ako minus 40. To ste schválili v roku 2011, respektíve 14, rok pred Parížom. Aký je teraz váš model? Dostaneme sa na minus 40 tou cenovou efektívnou cestou? Um, nechápem to. No a potom pán Kurtika, keď e, v septembri pôjdeme za generálnym tajomníkom OSN, čo mu odpovieme? Pretože on sa pýta na naše ambície a chce viac ambícií od EÚ povieme, že máme krásnu cestovnú mapu z 9. mája, o ktorej sme pekne diskutovali. E, toto poviete generálnemu tajomníkovi OSN, keď sa s ním stretneme, to si teda neviem ani predstaviť. Pán Mensing, e, vaša industriálna agenda. To som si všetko vypočul a môžem to takmer podporiť, pretože áno, sú tam dobré veci, ale uh, Vyžiadate regulačný rámec pre priemysel, viac peňazí na inovácie pre priemysel. Priemysel chce veľa vecí, ale e, za všetkým je jeden spoločný menovateľ peniaze. A čo vy nám dáte za tie peniaze? Súhlasíte s tým, že cena CO2 musí byť vyššia, aby ste aj vyplatili svoj príspevok, alebo to majú zaplatiť občania? Zamýšľate sa nad spravodlivými nákladmi pre priemysel? Pretože priemysel zatiaľ nám odovzdal iba zoznam želaní, ale chcete, ste ochotní platiť viac za CO2 napríklad? Chcete prispieť k stratégii Európskej únie? Nemôžete iba žiadať veci a e, nič za to neplatiť, pán Mensing. To je všetko, pani predsednička. Um, nič nové som nepovedal predsednička ale odpovedá, nové, novinkou by bolo, keby ste dodržali rečnícky čas. Čakajú nás takisto voľby a komisia žiadala, aby sme si túto diskusiu vyhradili aj pre občanov, aby občania videli, akú štruktúru majú naše myšlienky v tejto oblasti. Ďalšia rečnička, pani Guteland. E, ja som spoluspravodajkynia pre LTS za skupinu socialistov a demokratov. Veľmi sa teším z tejto diskusie a chcem sa takisto e, pripojiť k tým, ktorí chvália komisiu. Áno, e, prišlo veľa dobrých návrhov v tejto strategii, ale Chcem povedať komisii, že vnímam takisto niečo kriticky. E, vy nemáte žiadny jednoznačný a náročný cieľ pre rok 2030 a to je chyba podľa mňa. A chcem vedieť, prečo komisia má taký váhavý prístup. Bolo by to lepšie pre priemysel. Priemysel by mal väčšiu predvídateľnosť a plánovateľnosť, keby sme vedeli jasne ukázať, akou cestou chceme ísť aby to neprišlo neskoro, aby sme nemali problémy s podnikmi v Európe. Ja si nemyslím, že komisia e, nechce takúto myšlienku. Práve naopak, ale ja si myslím, že vy sa obávate rady. A v tom spočíva aj celá tá ťažkosť. Vy nechcete zvýšiť ambicioznosť cieľa na rok 2030? vy nám musíte pomôcť ako Európskomu parlamentu e, vyviať tlak na radu, tak aby obe inštitúcie mali korektný prístup. Pán Kurtika, chcem sa poďakovať za vynikajúcu konferenciu COP24. Dobre ste to zorganizovali a takisto ste e, zohrali veľmi dôležitú úlohu a tá schválená príručka pravidel, to je takisto veľmi dobrá vec. A ja sa chcem spýtať, ešte raz na ambície, ako by Európska únia mohla vyvieť ešte väčší tlak na tých, ktorí príjmajú o, úroveň tých ambícií. Pani Mec. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Ide nám o to, aby sme mali dlhodobý e, strategický plán. To je veľmi užitočná vec zároveň podľa mňa. E, kolegovia sa vyjadrovali dobre. Ja teraz sa vyjadrím stručne, aby sa v podstate vykompenzoval ich nadmerný čas. Pokiaľ ide o tých 8 scenárov, e, v každom scenári ehm, je minimálne 10 jadrovej energie. E, nie je tam vlastne žiaden scenár, ktorý by predpokladal 100 obnoviteľných energií. A ja neviem, či to nie je chyba. E, mali by sme mať aspoň jeden scenár bez jadrovej energie. Mali by sme naplánovať aspoň jednu opciu bez jadra. Nemusím tu vymenovávať dôsledky a problémy spojené s jadrovou energiou. Ďakujem pani Mec, vy ste boli veľmi stručná. Pán Dajs, ako posledný rečník, ďakujem veľmi stručne. Áno, komisia, toto je mm, dobrý prístup Niektorí z nás už nebudú kandidovať do Európskeho parlamentu v máji. A mňa zaujíma vždy to, čo sa deje na domácej e, úrovni, ako bude v každom členskom štáte prebiehať vnútroštátna diskusia o klíme. A tu je situácia každého štátu veľmi odlišná. Pán Kurtika, Veľmi zaujímavý, e, zaujímavá bola návšteva Poľského sejmu. Stretli sme sa so zástupcami vášho e, výboru pre životné prostredie. A mňa dosť zarazilo, čo tam hovorili poľskí poslanci, že nikdy sa nevzdajú uhlia napríklad. Ja hovorím teraz o Poľsku, ale musím povedať, že podobná situácia v nejakom ohľade je v každom členskom štáte. Ako teda premostiť e, tú priepasť medzi nami a občanmi musíme si uvedomiť, že populisti chcú zneužívať teraz strach ľudí. Ľudia sa obávajú tých veľkých opatrení, ktoré budú musieť prísť, e, toho, koľko peňazí do toho pôjde. Takže naozaj budeme potrebovať politickú podporu pre všetkých, e, ktorí budú kandidovať do Európskeho parlamentu v ďalších voľbách. Ďakujem všetkým. Drahí hostia, zaznelo veľmi veľa otázok. Um, niektoré sú zložité. Na to by sme potrebovali hm, ešte jeden panel. Dúfam teraz, že to zhrniete hm, nejakým stručným spôsobom a prosím, každý má 5 minút. Pán Kurtika. Ďakujem, veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem za všetky o, otázky. Pán Eichhout zaujímavo o, poukázal na to, či prichádza niečo nové, alebo či to prichádza včas. Ak chceme niečo nové, potrebujeme na to viac času v klimatickej politike a ak chceme rýchle opatrenia, tak sa musíme držať starých vecí. Takto by som to ja zhodnotil. Nebude jednoduché nájsť nové legitímne odpovede na politické otázky, ak si nevyhradíme čas na zamyslenie, na reflexiu o tom, um, či naša spoločnosť je pripravená prinášať takéto obete a ako dlho to ešte bude trvať, kým spoločnosť bude pripravená. Ďakujem pani Rivazi za to, že ste poukázali na zodpovednosť, koherentnosť a, na to, e, a za to, že ste veľmi zdôrazňovali zodpovednosť. V tom máte úplnú pravdu. Ja si všímam e, na uliciach západnej Európy, trošku menej vo východnej Európe, že máme tu dva typy ľudí v uliciach. Sú tu napríklad žlté vesty a potom sú tu ľudia, ktorí sa zúčastňujú na pochodoch za klímu. Ako sklbiť tieto odlišné politické perspektívy tieto odlišné predstavy o budúcnosti nášho priemyslu, našej spoločnosti. To je výzva, ktorej čelíte vy v predvolebnej kampanii tento rok. Určite to nebude jednoduché vysvetliť a vyriešiť. Ďakujem pán Líza aj pán Lajnen, ďakujem aj pánovi Blankovi Lópezovi, aj pani Dali Mnohí z vás ste spomenuli, aké dôležité je zabezpečiť ten spravodlivý prechod na nový systém. My budeme riešiť nie iba tie dopady e, na, napríklad na priemyselné regióny. Napríklad Sliesko je taký typický príklad. Je to priemyselný región a tento región potrebuje pomoc, aby ľudia boli schopní Eh, aby boli schopní ehm, sa vzdať eh, svojich dnešných pracovných miest eh, v priemysle a aby si mohli nájsť nové pracovné miesta v nových odvetviach, ktoré prídu. No a veľmi dôležité je takisto, ako celkovo bude Európska únia konkurencieschopná v ekonomike. Aké inovácie v konečnom dôsledku hm, prídu v klimaticky neutrálnej spoločnosti a na ceste k tejto spoločnosti. Ako napomôcť tomu, aby európska ekonomika bola konkurencieschopná? Pracujeme na tom. Veľa vecí sa už deje a prebieha, ale máte úplnú pravdu, keď sa pozrieme na e, sektor obnoviteľných energií 5 zo 6 e, najväčších výrobcov fotovoltaických panelov sa nachádza v Číne. 5 najväčších e, výrobcov veterných turbín, to sú takisto čínske podniky. Každé druhé elektrické auto sa predáva v Číne. 98% elektrických autobusov sa predáva v Číne. Ako skombinovať všetky tieto aspekty do koherentnej klimatickej politiky? aby tie klimatické ciele boli koherentné so sociálnym aspektom. My musíme dať našim občanom víziu spoločnosti. Ako bude vyzerať spoločnosť v druhej polovici 25. Pardon, 21. storočia. Lebo ak sa zasakneme v diskusii o nákladoch napríklad, o, o tom, koľko to bude stáť, e, koľko sa bude platiť e, za energiu, koľko budeme mať na faktúrach a tak ďalej, tak prehliadáme e, veľmi dôležitú vec, že my potrebujeme mať pozitívnu víziu tej novej spoločnosti, ktorá bude žiť už klimaticky neutrálne. Som si istý, že e, táto diskusia, že sa jej nevyhneme, e, nebude jednoduchá, ale je takisto veľmi potrebná. Spravodlivý prechod to nie je iba o sociálnych problémoch, ale aj o tom, aby sa ten priemysel nejako vyvíjal a je to aj o tom, ako bude vyzerať regionálna politika. 1 milión pracovných miest. Nuž, ja nie som úplne schopný eh, hovoriť o konkrétnych číslach. My sa na ne ešte pozrieme ale ak sa vytvorí milión nových pracovných miest, tak potom otázka je, ako budú geograficky prerozdelené, aby nedošlo k tomu, že niekde pracovné miesta zaniknú a vytvoria sa ale v inom regióne. A presne pani Dali poukázala správne na ten potrebný fond pre spravodlivú reformu spoločnosti, ktorý potrebujeme podľa mňa. A ešte jedna vec na záver. Všetci sme v Poľsku hrdí a ja som hrdý na výsledky konferencie COP24. Sme veľmi radi, že sme mohli organizovať túto konferenciu v Katoviciach a veľmi nás teší, že sme jednomyselne na globálnej úrovni e, dospeli ku kompromisu o pravidlách e, klimatickej politiky. Vytvára to rámec pre ďalších 5 rokov. V 5-ročných cykloch vlastne táto, táto práca sa bude naďalej rozvíjať A tieto pravidla budú platiť pre všetkých, nie iba pre EÚ. A to bol ten dôležitý príspevok Katovíc do tejto diskusie. Ďakujem. E, ďakujeme veľmi pekne a teraz má slovo pán Mensing. Ďakujem pekne. Stručne k tomu miliónu pracovných miest nemôžem poskytnúť nejakú alternatívnu kalkuláciu. Ja som tých čísel za posledných 10 rokov v Bruseli videl veľa. E, je to skrátka modelovanie komisie, z toho to vyplynulo. Toľko k tomu, k tomu Made in Europe 2030. Áno, je to aj naša obava, keď prejdeme tú transformáciu. Naozaj musíme to, aby to, čo sa vyrobilo v Európe, áno, Made in Europe, Manufactured in Europe, to je možno ten správny výraz po ceste po vzore Číňanov a Američanov kolegovia v Amerike majú iný systém, v Číne iný, arabskí kolegovia, India a tak ďalej. Skladka musíme sa pozrieť eh, na svet celosvetovo a masívne investície v Európe sú iné riešenie. Otázka pána Eichhauta, my sa poznáme už nejakú tú chvíľu a my naozaj budeme obrovsky investovať, pretože akýkoľvek systém podpory EÚ, tam je to maximálne 20 eh, zo strany štátu, 80 samotná firma a to často v regióne regiónoch, kde ten rast kapitál často nie je a my chceme robiť veci, ktoré nerobia nikde inde na svete. To je také puzzle, ktoré musíme vyriešiť a Spire je jedným z nástrojov na toto riešenie. No a keď budeme všetci elektrifikovať e, zároveň, keď zvýšime spotrebu energie v Európe, lebo na to poukazujú čísla, ako to urobiť bez zvýšení ceny za energiu pre občanov, aj pre priemysel, toto je naozaj enigma, nemáme na to ešte odpoveď, e, e, čiže to musíme zrealizovať s producentom producentami, operátormi e, a tak ďalej. Tie výzvy si začíname uvedomovať, máme ešte 10 rokov, ale e, to puzzle, ktoré musíme doplniť, je naozaj obrovské. Aj komisia bude musieť prispieť. E, a otázka pani Dali CCF. My si nemyslíme, CCS, teda pardon, nevieme, či táto technológia Čiže toto je tiež vec, ktorú nespochybňujeme. Áno, Severné more, tam to je možno logické, ale niekde v Strednej Európe to nedáva zmysel. Čiže niekde to bude CCS, niekde to bude e, vodík a tak ďalej. Čiže musíme mať nejaký nástroj na riešenie emisí, inak sa nepohneme. A ešte posledná vec, ale nemenej dôležitá. Uvedomte si, že hovoríme o úplnom prekopaní priemyslu v Európe. To nie je jedna nejaká novinka. Keď chceme naozaj čistú neutralitu pre priemysel, priemysel, tak nič z toho, čo máme teraz, tu nebude v roku 2050. Nič. A znova, ekonomická logika, ako povedal polský panelista, áno, vodík, e, arabský e, polostrov, tam e, veterná elektrina a potom to transformovanie sem to nechceme. Nechceme naozaj integrovať priemysly a musíme kombinovať druhý priemyslu, ktoré nikdy v minulosti kombinované neboli. Áno, to sú obrovské výzvy a my toto vysvetľujeme našim globálnym centrálam, že potom máme takéto masívne investície priamo v Európe a za to chceme, na to chceme vašu podporu. To nechcem, aby ste to vy zaplatili, ale aby ste nám vy poskytli podporu, aby sme my získali tie investície v rámci globálnych firiem. My si uvedomujeme, že e, dať tieto náklady na plecia e, spoločnosti alebo ľuďom, že to by linalo ľudí do ulic pán Eichhout, e, tie výzvy sú naozaj, naozaj obrovské, ale tie investície budú musieť prichádzať z našej strany a to čiastočne znamená, že musíme hľadať riešenia na importy do Európy, lebo na jednej strane možno mi budeme, meno, nepoviem, by som, že úplne e, nejaký níž na trhu e, s 500 miliónmi obyvateľov. Nie, ale e, naozaj tá fragmentácia trhu bude obrovská a my sa budeme v Cefiku snažiť riešiť tieto puzzle, ktoré som spomínal. Vypracujeme vlastnú stratégiu, spolupracujeme s komisiou, snažíme sa nachádzať odpovede sami pre seba a ja osobne som presvedčený, že začneme, začneme obrovskými pilotmi 10-20 rokov uh, Go Commercial uh, priamo uh, na trh, uh, možno nad rámec podpory, uh, ktorú teraz vidíme, lebo ak ten prvý krok neurobíme, tak sa k tým cieľom v živote nedopracujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz má slovo pán Denis. Ja budem reagovať po francúzsky v materinskom jazyku. Uh, pokiaľ ide o zamestnanosť, no už my nerobíme žiadne eh, modely eh, v rámci ETUK, takže bohužiaľ nebudem odpovedať ako to je s tým miliónom nových pracovných miest, eh, ale to, čo vieme z kontaktov, ktoré máme pravidelne s našimi združeniami v sektoroch v celej Európe, vieme, že tie sektory, ktoré budú profitovať z kolikovej ekonomiky, že tieto sú vystavené tým eh, tendenciám eh, a zase negatíva sa prejavujú v iných eh, sektoroch. Eh, naozaj to znižovanie zamestnanosti je obrovské. Robotizácia, digitalizácia, eh, presúvanie výroby. Či to je ten kontext, o ktorom musíme hovoriť. Čiže áno, potenciál vytvárania pracovných miest a zároveň tie, ktoré sa budú škrtať. A tiež celkový makroekonomický kontext, celkový priemyselný kontext. Čiže to nesúvisí iba s otázkami technológií, ktoré sa budú uplatňovať, to je otázka tých ekonomických modelov. A to, čo vidíme z informácií, ktoré dostávame priamo z terénu, je, že v niektorých sektoroch, áno, fotovoltaika, tam to bola katastrofa, pokiaľ ide o zamestnanosť, ale začíname eh, vidieť určité znepokojenie, aj pokiaľ ide o veternú elektrínu, pokiaľ ide o eh, priemyselné fabriky, ktoré nemajú možno ani 10 rokov, že už sa zatvárajú, pretože pretože sa presúva výroba mimo Európy. A to preto, lebo momentálne je lacnejšie a teda hospodársky zaujímavejšie produkovať e, dokonca aj tie e, veterné zariadenia e, napríklad v Číne a potom ich dovážať lodnou dopravou do Európy. Čiže čo by sme mohli urobiť, aby sme tie ambície mohli navýšiť? Eh, z krátkodobého a strednodobého hľadiska. Napríklad eh, sa môžeme snažiť dekarbonizovať medzinárodnú dopravu tým, že napríklad náklady na emisie eh, budeme zaratávať do ceny, to je naozaj nevyhnutné. A takto by sme mohli reagovať aspoň teda čiastočne aj na problém tej delokalizácie presunu výroby. Otázka pani Dali. Ďakujem samozrejme pekne Európskemu parlamentu za podporu, ktorá sa nám dostala konkrétne našim návrhom vytvoriť e, ten fond spravodlivej e, transformácie. E, toto prevzal Európsky parlament, rada nie. Takže vieme o tom návrhu 4,8 miliard eur v kontekste najbližšieho viacročného finančného rámca. Výborne, vítame to, ale pozor. To, čo pracujúci, ktorých sa dekarbonizácia týka, požadujú, je áno, mať určité financovanie na zorganizovanie určitého poradenstva, e, preškolenia, sociálnej ochrany a tak ďalej, ale hlavne chcú, aby sa anticipovala dekarbonizácia, dopady na zamestnanosť a aby sa tieto regióny preorientovali reindustrializovali. Neviem, o čom ste vy mysleli, keď ste hovorili, že ste očakávali, že odbory príjmú podobné pozície, ako vy diskutujete v rámci prípravy legislatívy. Neviem, čo presne myslíte, ale keď sa keď pozrieme na juh e, Polska alebo na tie uholné sektory e, v Bulharsku alebo v Rumunsku, keď hovoríme s tými zamestnancami, hovoria, dobre, dobre, áno, my si myslíme, že dekarbonizácia je dobrá, treba dekarbonizovať e, ekonomiky, ale keď zavriete uh, moju baňu alebo moju tepelnú zo dňa na deň, to je tá realita, ktorá sme my konfrontovaní. Bez nejakej anticipácie, bez nejakej prípravy, bez diverzifikácie, bez eh, preškolenia. Určité regióny v Európe, určité skupiny eh, zamestnancov EÚ eh, budú naozaj vydaní na pospa svojmu osudu Takže takto sa vyjadrujú pracujúci a určité odbory tiež poukazujú na kvalitu tých pracovných miest. Často sa hovorí o historických sektoroch, kde odbory ešte majú veľkú moc, kde e, odbory rokovali o kolektívnych zmluvách, kde sú určité e, podmienky odmeňovania aj pracovné podmienky zakotvené. A prechádzame od týchto sektorov k sektorom, kde často nedochádza k kolektívnemu vyjednávaniu, nie sú tam kolektívne zmluvy a kde odmeňovanie ako aj predsa podmienky sú horšie ako v tradičných odvetviach. Takže ak chcete naozaj pracujúce získať na vašu stranu, tak zabezpečte, aby tu bola takáto predvídavosť, aby dochádzalo k takej reindustrializácii e, v týchto regiónoch a aby pracovné miesta boli kvalitné, aby tam bola ochrana sociálnych práv, aby bolo zastúpenie týchto pracujúcich a tak ďalej. Len takto získame nízkolikové hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne e, teraz za komisiu. Mnoho otázok padlo, prosím, pokúste sa využitých 5 minút. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rok 2030, rok 2050. Ľudia si naďalej myslia, že dnes príjmete politiku, potom to prebieha lineárne až do vyriešenia problému. Ale bohužiaľ, takto svet nefunguje, takto nefunguje ani hospodárstvo, ani politika a konkrétne politiky. E, my sme za dve posledné mali istú progresiu. Prijali sme legislatívu o tom, že za budúci sa táto progresia vyostrí, e, bude ešte väčšia a chceme naozaj poukázať na to, že musíme e, to ešte urýchliť po 2030. Takto veci v reáli fungujú. Ak e, vnímate veci lineárne, nebude to fungovať. Takto reálny svet zkrátka nefunguje. A keď sa povedať, čo sa udialo, pokiaľ ide o rast HDP a znižovanie emisí za 27 rokov, no už my sme dosiahli jasnú progresiu a e, vidíte tam aj ten tvar tej krivky. Niektoré z týchto politík je potrebné realizovať a sú tu určité kritické miesta. Ak tieto kritické miesta neodstraníme, tak e, lineárna progresia bez ohľadu na to, kde je vaše východisko a aké sú vaše ambície, sa lineárnou cestou sa tam nedopracuje. Keď energijná efektivita 25,2% eh, v legislatíve, ale to sa nepodarí, keď neostránime to kritické eh, miesto, ktorým je financovanie. Nejde o dostupnosť financií, ale ide o tie transfery od veľkých inštitúcií k tým mikroužívateľom s vyšším rizikovým profilom, aby to teda tamto banky nechcú financovať. Čiže ako náhle vyriešime toto kritické miesto, tak tam môžeme veci naozaj dramaticky urýchliť. Ak ten, e, to kritické miesto neostránime, e, bez hľadu na cieľe energetickú efektívnosť existujúcich budov nedosiahnete. A to má samozrejme dopady na dekarbonizáciu, ale aj na zamestnanosť, pretože naozaj hovoríme o renováciách, rekonštrukciách priamo lokálne. Takže je tu určitá postupnosť e, nie matematického charakteru, ale e, vychádza z, z toho, ako v reáli politiky fungujú. Rok 2050 to nie je nejaký plán aktivít, to nie je nejaká stratégia v tom zmysle, že by sme tam napísali, to sú opatrenia, ktoré príjmeme. Sorry, ja som vo verejnej službe bez 40 rokov a ja si nemyslím, že sme schopní dnes povedať, e, e, akú reguláciu budeme mať v roku 2040. Ale čo sme schopní povedať je, takýto máme cieľ na 2050 a môžeme potom postupne e, zlepšovaním legislatívy sa k tomu dopracovávať. Ale veľmi sa mi páči to, čo povedal pán Gebrandy. Teda cieľ a potom od neho sa dopracujeme k tomu, ako budeme reguláciu, kde a ako to nastaviť časovo. A toto sa snažíme aj tejto strategii navrhnúť, ak sa aj dostane podpory. A tá podpora nechcem byť nejaký mm, drzý, neslušný, ale nedá sa robiť všetko iba v Európe. Nemôže robiť všetko iba ráda a parlament a inštitúcie ako také. Nie, naozaj to musí byť hlbkové, musí to prejsť členskými štátmi na všetkých úrovniach, lebo je to vec príliš veľká na to, aby sa o rozdobalo iba v Bruseli. A pokiaľ ide o povahu tej transformácie, eh, hovoríme o priemyselnej politike, Úplne súhlasím eh, s tým, čo tu odznelo eh, na tému Made in China. Je toto Made in 2050? Eh, nie som si istý, ale je to istý pokus náš priemysel reštralizovať Tak by nielen bol nízkouhlíkový alebo bezuhlíkový, ale aby bol zároveň konkurencieschopný. No a ak toto neurobíme, ako to bude s ekonomickou štruktúrou? aj keď ju zmodernizujeme a bude to veľmi drahé, e, zostane naďalej konkurenceschopná v najbližších 10 ročiach, bude naďalej prinášať blahobyt, zamestnanosť v Európe. A stále tu počúvame stiažnosti, či už je to parlament, alebo odbory, alebo priemysel. E, máme už takú situáciu, ktorá je veľmi e, citlivá, veľmi krehká. Zatiaľ sa držíme, ale len na vlásku. A toto je naozaj príležitosť najzlepšie technológie s nižšími nákladmi, čo zvýši konkurenceschopnosť. Ja viem, že tá výzva je veľká, ale musíme e, sa pozrieť na to, kde tá výzva vzniká. Keď sa na tie modely, tak vidíte, že ten najbližší najintenzívnejší čas je najbližšie 10 rokov. V IPCC povedali, že máme 10 rokov, aby sme to riešili. Hovoria, že máme 10 rokov na to, aby sme spustili politiky, ktoré nás dopracujú do roku 2050. Hovorí tá správa o tom, že musíme nájsť potrebné investície na najbližších 10 rokov aby sme financovali celú túto transformáciu. Potom sa veci zjednodušia. Máme 30 rokov, aby sme to celé završili, ale najbližších 10 rokov bude naozaj kľúčových kľúčových. Na vyššom či už máme na to e, reguláciu, máme legislatívu, musíme to implementovať. To je veľká výzva, ale zároveň musíme e, začať pripravovať to, čo sa bude diať potom. Je naozaj naliehavé rozhodnúť sa, ako to bude s našimi peniazmi, kam ich dáme, akú infraštruktúru chceme e, stavať. Musíme sa pozrieť na politiky typu štátna pomoc, hospodárska súťaž, priemyselná politika a tak ďalej. A e, musíme sa pozrieť, čo sa musí v týchto politikách udiať. Tu by som to uzavrel. Ak dovolíte ešte stručne k CCS. Áno, my sme mysleli, že to bude fungovať lepšie. Nefungovalo to. Pomýlili sme sa. Obnoviteľné zdroje, tam sa tiež nepodarilo, ale našťastie, lebo sa to e, vyvinulo lepšie, ako sme očakávali. Toto modelovanie zohľadňuje realitu ako ju vnímame dnes. E, e, nie sme nejakí jasnovici, je to za každým pokus, ale seriózny pokus, pozrieť sa na to, ako by mohol svet vyzerať o x rokov. My nehovoríme, že svet bude vyzerať tak, ako to opisujeme. Financie som spomínal, ešte k jadru by som sa vyjadril. Energetický mix e, je v rukách členských štátov nemáme preferenciu jadro áno alebo nie. Jadro existuje, členské štáty sa ho nechcú zbavovať a toto vnímame ako fakt. A uvidíme, čo sa udeje energetickým mixom. Ďakujeme pekne, ďakujem pekne všetkým panelistom, tým končíme prvý panel. A teraz by som chcela prizvať panelistov druhého panelu, aby prišli sem na pódium. Ďakujem pekne sa súdca komisie bude musieť zostať. Aj, aj, aj. Áno, máte pravdu. A pozývam nového predsedu, ktorý bude pať druhému panelu, aby ma nahradil. Ak ešte boli nejaké otázky, tak budete mať možnosť na ne odpovedať. Budeme pokračovať druhým panelom. Dávam slovo pánovi Pestio z Poliklima. Ďakujem. Takže som z Klamiku a pohovorím o štúdiu, ktorú sme robili minulý rok. A pokiaľ je o kontext tejto práce, to, tam proste poukážem na niektoré aspekty pre všetkým. Tá spolupráca s EÚ je možná a je tu viacero ciest, ako už naznačila aj Európska komisia vo svojej stratégii, ale potrebujeme tú paletu troška rozšíriť, aby sme dospeli k úspechu. Druhé posolstvo je to, že scenáre, ktoré sme namodelovali my v našej štúdii, tak tam E, práve treba zvyšiť ambície, ktoré sa týkajú roku 2030. A tá posledná myšlienka, väčšina scenárov, ktoré sme namodelovali, <clears throat> je lacnejší, než je ten referenčný scenár, to je ten business as usual. Takže vychádzame z práce, ktorú sme robili predtým, stavali sme teda na modely z roku 2010 tom čase e, sme vytvárali jednu z tých prvých tzv. cestovných map pre EÚ. Hovorilo sa o znižení emisí o 80 do roku 2050. Odtedy sa ale veľa zmenilo. Napríklad dramaticky poklesli ceny obnoviteľných energií. Ďalej už e, sa hovorí o tom, že namiesto 1,5 stupňa hovoríme o 2 stupňoch oteplenia. A mnoho expertov sa zúčastnilo na tejto štúdii, predstavitelia rôznych organizácií, ktoré sa zaberajú energetikou a aj distribúciou a distribúciou energií. A v podstate chcem povedať toto, že ten náš model teraz sa sústreďuje na celú ekonomiku EÚ, na životný štýl, na spotrebu potravy, na mobilitu, na budovy, priemysel, spotrebu palív a t- aj samozrejme je tam aj otázka emisí. Takže hľadali sme cesty, ako sa dopracovať k nulovým emisiám do roku 2050. Existujú tu viacero možných ciest. Skúmali sme e, tieto napríklad a e, miery ambícií a dospeli sme k viacerým kategóriám. Nejdem zachádzať do detajlov, ale pokiaľ ide o dopyt, tam sme to rozdelili na dve kategórie. Jednak sociálne modely, tam, kde spotrebovávame energiu, napríklad v mobilite a tak ďalej, pretože sociálny kontext, v ktorom žijeme, je dôležitý. A potom aspekt dopytu, ten súvisí s infraštruktúrou predovšetkým, pretože keď chceme eh, posunúť napríklad modalitu v rámci dopravy smerom k elektromobilom, tak to bude mať svoju odozvu. To sa týka ďalej aj zlepšovania procesov, samozrejme CCS, nulová produkcia, teda produkcia energia s nulovými emisiami a tak ďalej. Záleží od toho, na čo sa viacej pritlačí, tak podľa toho môžeme sa uberať rôznymi cestami k cieľu, ktorý sme si stanovili. Takže scenár ohľadne tých záverov je proste hlavne v tom, že sa treba klásť dôraz na zlepšovanie procesov a tie tzv. technologické páky môžu napomôcť na ceste e, nulovým emisiám. Ďalšia cesta, napríklad, keď sa bude tlačiť v veľkej miere na redukciu v dopite aj z hľadiska mobility alebo spotreby, aj pri vykurovaní domov a bytov. Toto samozrejme má dopad aj na priemysel a ekonomiku. A môžeme to troška aj zmierniť, pokiaľ ide o dopyt alebo tlak na priemyselné riešenia. Po väčšine odvetví e, treba urobiť to, čo je náležité. A samozrejme chceme maximálne dekarbonizovať e, priemyselné odvetvia do polovice tohto storočia. Keď hovoríme o týchto pákach, tak sme zistili, že 70 oproti roku 90 sa dá dosiahnuť tým, že súčasné riešenia sa proste pritvrdia a nakoniec v rektorých regiónoch a mestách sa to už aj odskúšalo. Okrem toho, navyše nám ešte tam zostáva popri tých 75% ešte ďalších 25 a tam sa môžeme uberať cestou technologických inovácií, hľadajú sa aj nové podnikateľské modely. Predovšetkým, keď chceme mať skutočnú obehovú ekonomiku, tak potrebujeme e, zabezpečiť taký životný štýl, pardon, <laughs> teda životný štýl, kde sa budú náležite využívať e, moderné postupy. Treba uplatňovať inovácie vo veľmi širokom zmysle slova. Keď teraz sme skúmali tieto scenáre, tak e, môžeme e, sledovať aj, ako sa dá uberať k roku 2050. A mali sme pre všetkým tri hlavné cesty, ako som naznačil, ale súčasná ambícia komisie, keď sa hovorí o mínus 45% do roku 2030 plus ešte ďalších 5%, stále je to vyššie než scenáre, ktoré sme namodelovaní my v rámci našej správy. Samozrejme, čím viac budeme čakať, tým ťažšie budeme prebiehať tá transformácia neskôr. Keď si zoberieme e, rok 2030, bez ohľadu na to, ktorú cestu si zvolíme, treba konať. No, v správe o tom hovoríme podrobnejšie. Dochádza tam totiž ku stabilizácii dopytu a ponuky a Hovorí sa o ambicioznosti v oblasti budov. Tam tlačíme na modernizáciu e, spôsobov dodávania energií. Tam sa ráta s úsporami až 50 v oblasti emisí a tak ďalej. Keď sa pozrieme na náklady, na ceny a celkovo tie kapitálové investície, teda čo sa zaplatí za novú prevádzku nejakú. A berieme do úvahy aj samotnú prevádzku a údržbu. Tam sa uplatňuje dynamická kvantifikácia a tieto benefity, ešte môžem o tom pohovoriť podrobnejšie. Keď si zoberieme celkové náklady, tak na ľavej strane vidíme referenčný scenár. V podstate tam vidno mieru kapitálových investícií, Troška to narastá, ale je to temer stabilné s tým, že ale cena palív narastá a je aj preto, že tu dochádza k iným, iným e, mieram spotreby energie. Takže vidíme aj, ako sa to dá zachovať. Jednak e, je to taký agnostický scenár, je tam e, zohľadnený aspekt dopytu a ponuky a vidíme aj mierny nárast kapitálových eh, investícií, ale z toho technologického scenáru vidíme vyššiu mieru investícií, predovšetkým okolo roku 2030 a potom ale dochádza k obmedzeniam z hľadiska energetické efektívnosti. Čo to znamená? Keď sa pozrieme na priemer nákladov za rok, čo teda musíme pri každom scenári zrealizovať? Máme tu 2 miliardy e, ročne zhruba. A keď si porovnáme s tým zdieľaným, tam je to nižšie. Ale v tom ďalšom kroku máme troška vyššie náklady, ale rozdiel, či nižšie ísť, alebo či vyššie s nákladmi, tak to, tie rozdiely sú menšie než tie dopady, negatívne dopady, ktoré by sa dali skvantifikovať aj z hľadiska dopadov bez zmeny. Na pravej strane ale vidíme inkrement, teda nárast investícií z hľadiska technologického scenáru. Tam sú oveľa menšie tie náklady, než to, čo by sme mohli očakávať eh, bez toho by, že, že by došlo k zlepšeniu situácii. Napríklad by stále boli problémy s dopravnými zápchami a tak ďalej. Znamená to, že sa tu musíme pozrieť na niektoré nové spôsoby, ako znížiť dopyt. Možno je to ambicioznejšie než pri tých predchádzajúcich modeloch a vyžaduje si to tiež eh, ambície na roky 2030 a celkovo to vychádza nižšie tie ceny alebo náklady než do roku 2030. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej bude mať slovo mm, pani World z IIGCC. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, a ďakujem za možnosť prehovoriť na tomto fóre. Pre tých, ktorí nepoznajú našu skupinu, investičnú skupinu. Eh, je nás 170 a máme veľké fondy a pôsobíme v 11 európskych krajinách a máme eh, z hľadiska aktív vyše 230 miliard a zameriavame sa aj na eh, aspekty dekarbonizácie. Vyjadrím sa ku návrhu oznámenia Európskej komisie a troška by som sa aj vo svetle toho, čo tu už dnes odoznelo, zamerala na otázky investícií a ako bude vyzerala z hľadiska investorov ideálne tá stratégia, ktorá sa zameriava na zniženie emisí do roku 2050. Hovoríme tu o všetkých e, odvetiach ekonomiky a iné systémové aspekty, ktoré sa musia zohľadniť potrebujeme zabezpečiť aj tú životoschopnosť investícií a ich dobré uplatnenie, ale vidíme tu aj veľké príležitosti pre investorov pri transformácii na nízkouhlíkovú ekonomiku a pritom sa musia využiť aj moderné podnikateľské modely. Sme už svedkami aktívneho prístupu k ochrane e, životného prostredia a ochrane pred klimatickými zmenami medzi rokmi 2014 a 2016 sme už tiež zaznamenali značný percentuálny pokles emisí a HSPC tiež už vykonala e, svoje výskumy, ktoré sa týkajú klimatických zmien. A okrem toho sa tu hovorí aj o znižovaní rizik a príslušný, príslušná odborná skupina Task Force tiež na tomto pracuje. 310 globálnych investorov tiež investovali už trilióny dolárov a súčasné aktivity by sa ale mohli stále ešte aj urýchliť a zvýšiť z hľadiska dlhodobých e, programov. Je dôležité náležite hodnotiť riziká, ale aj príležitosti, ktoré sú tu pre investorov. V roku 2017 sme vykonali eh, výskumy a hodnotili sa práve otázky neistoty, že to bola tá hlavná hrozba hľadiska investícií. A vieme, že európske inštitúcie majú záujem v súlade s Parížskou dohodou znižovať investície a v tomto smere prijímajú aj konkrétne kroky krajiny vyjadrili jasnú podporu tomuto smerovaniu aj z hľadiska investícií a potenciál dlhodobej návratnosti a predpovateľné aspekty ochrany. Tak tu vidíme na slajde štyri dôležité ciele z našej, hľadiska našich aktivít. Jednak ide o vytvorenie politického prostredia, ktoré sa zameria na nízkouhlíkovú budúcnosť. Vychádza tu práve z dobrého to, porozumenia toho, čo znamenajú tie rizika. Bod 2 je jasná potreba nejakého projektu. Ďalej, po tretie, stabilný, transparentný rámec politík. Čiže aby sme mohli z hľadiska e, z dlhodobého vedeli predpovedať, čo bude potrebné z hľadiska financovania a po štvrte treba to zapracovať do dlhodobej perspektívy. A toto musí byť práve v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Takže čo to znamená pre Európsku úniu? Vo všeobecne Európska únia začína eh, na veľmi solidných základoch budovať túto cestu a práve tie eh, ciele do roku 2030, na ktoré poukazuje Eh, Európska únia a práve, že komisia poukázala na to, že asi 130 miliard bude potrebných eh, každý rok investovať, aby eh, sa tie dlhodobé ciele splnili. Sú to ozaj veľké investície a na to, aby sa to dosiahlo, treba nasledovne. Poprvé, treba si stanoviť a potvrdiť aj dlhodobé ciele dekarbonizácie, teda do roku 2000 2030, pri, eh, pardon, 2050, pri najmenšom teda. Okrem toho ide o to, aby sa eh, to dalo aj prehodnotiť, ak by eh, bolo možné proste to prehodnotiť, keď bude potrebné. Po druhé, treba načrtnúť plán holistickej alebo holistický plán dekarbonizácie, v ktorom všetky odvetia, nástroje aj aktéry zohrávajú tú svoju patričnú spravodlivú úlohu. Tu napríklad musíme zohľadňovať aj systémy obnoviteľných energií a ceny. A mali by tam patriť aj ďalšie stratégie, ktoré sa nedajú, teda kde sa povedzme emisie nedajú úplne na nulu znižiť. Treba tu práve sprísniť kritériá, ktoré platia, alebo ktoré si dala Európska únia do roku 2030. Okrem toho treba zabezpečiť, zabezpečiť aby príslušné rámce dali priestor inováciám, rozvoju a výskumu a preto treba zabezpečiť tiež financovanie týchto inovácií. A okrem toho treba načrtnúť, ako nové politiky v tomto smere e, z hľadiska EÚ budú zladené s dlhodobými cieľmi do roku 2050 a okrem toho treba zabezpečiť e, zladenie všetkých týchto projektov, aby všetko bolo Ehm, efektívne z hľadiska vynaložených nákladov. A po tretie, stratégia musí aj naďalej e, pracovať na tom, aby sa e, zhľadovali všetky aspekty, e, ktoré môže spôsobiť klimatická zmena, aké škody to môžu byť spôsobené. A práve, že čo by to stálo, pokiaľ by sa nič nerobilo. Takže IGCC víta aj návrh uznesenia Európskeho parlamentu, kde sa zdôrazňuje predvydateľnosť, kompatibilita a my práve máme veľký záujem aj naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a máme záujem ďalej investovať s ohľadom na dosiahnutie cieľov e, do roku 2050. Chcem zdôrazniť, že Európska únia chce byť e, medzi tými, ktorí budú lídri vo svete pri dosiahnutí ekonomiky s nulovými emisiami do roku 2050. A máme skúsenosti, aké, teda ako sa pristúpe k týmto otázkam napríklad aj v iných častiach sveta, treba z Ázii. Takže je veľmi dôležité práve, aby EU si zachovala pozíciu lídra, aby mala vysoké ambície a aby aj tá stratégia bola dôveryhodná. Investi- investori teda majú veľmi jasnú víziu o tom, aké sú tu aj rizika a aké sú možnosti investícií pre nízkouhlíkové ekonomiky. Je dôležité, aby sme práve tu dosiahli e, náležitú uplatniteľnosť týchto kritérií. a tešíme sa na to, že naďalej môžeme spolupracovať s inštitúciami EÚ a s ostatnými partnermi pri naplňaní týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, Takže poprosím, keby ste dodržiavali rečnícky čas. A teraz dávam slovo pani Claire Rumet. Nech sa páči. Ehm, uh, Ďakujem, pani predsednička. Eh, hovorím ako posledná rečnička a to má svoju výhodu. Nemusím opakovať to, čo už bolo povedané. Mm, ja chcem poukázať v rámci tohto panela na to, čo robia a môžu robiť mesta. Hlavné posolstvo miest spočíva v tom, že komisia pracuje teraz na dlhodobej strategii a dôležité je e, ukázať, že je to možné dosiahnuť tie čisté nulové emisie, že je to reálne a preto sa o to snažme. Komisia povedala, že toto je príliš veľká téma pre Brusel. My musíme teraz pracovať na tom, aby <clears throat> všetky sektory, aby všetci aktéry boli zosúladení a aby pracovali rovnakým smerom. Chcem sa najskôr poďakovať, chcem vyjadriť obrovskú vďaku za to, že za, posledných, e, za posledné 4 roky Európska komisia aj parlament úplne zmenili kontext ehm, v oblasti energetiky. Pre nás ako pre lokálnych aktérov je to veľmi dôležité, pretože lokálni aktéry predtým neboli vnímaní ako ehm, plnohodnotní hráči na e, energetickom trhu. No a teraz vďaka smernici o dizajne energetických trhov sme uznávaní ako plnohodnotné subjekty. Budeme teda využívať veľké príležitosti na lokálnej úrovni. A takisto smernica o obnoviteľných e, zdrojoch energií Um, chce decentralizovanú produkciu. Um, opäť uh, je to dobre pre nás a takisto návrh o riadení energetickej únie. Opäť to ide našim smerom. My uh, môžeme byť teraz tvorcami politiky, politika sa bude robiť z dola nahor a môžeme uh, teraz hrať ako rovnocenní hráči na lokálnej úrovni. Ešte stručne by som chcela povedať, že pre lokálne orgány dnes je dôležité zúčastňovať sa na tých klimatických pochodoch, ktoré sa organizujú nielen v Bruseli, ale napríklad v Bruseli minulý týždeň bol študentský pochod. Deň potom, ako Mestská rada Bruselu prijala špecifické uznesenie a um, organizovala naliehavú diskusiu, kde sa e, zhodli v tom, že je potrebné urýchliť e, implementáciu energetického akčného plánu Bruselu. Budú teda teraz politici postupovať rýchlejšie a tým reagujú priamo na to, čo sa deje na uliciach, e, čo žiadajú ľudia v uliciach. Vidíme teda, že na lokálnej úrovni sa veci začínajú hýbať, urýchľuje sa to a to je veľmi pozitívne, pretože to nejde proti um, a napríklad ani žlté vesty nejdu proti tomuto trendu. Um, žiada sa tu uh, príjmanie naliehavých opatrení. Jelo, uh, žlté vesty zorganizovali vo Francúzsku minulý týždeň konferenciu o energetickej transformácii spoločnosti a povedali veľmi jasne, že si želajú tú transformáciu, ale musia sa na nej E, zúčastňovať všetci. Nemajú problém s tým, že sa zvýši napríklad uhlíková daň alebo že sa zavedie. Ale zdôraznili, že sa to musí diať rovnako vo všetkých druhoch dopravy. Nemôžeme akceptovať zdaňovanie napríklad iba uhlíkových emisí aut, ale nie e, lietadiel alebo lodí. V mnohých ohľadoch, ak naša politika nebude koherentná, občania si to všímajú a idú to povedať priamo starostom, primátorom a ďalším e, miestným politikom. A preto e, si teraz starostovia palčivo uvedomujú, že je potrebné konať. E, Fínsko uvediem príklad Fínska. Do roku 2045 Fínsko sa chce stať ekonomikou s čistými nulovými emisiami a zároveň Helsinky sa snažia premietnúť celonárodný cieľ eh, do vlastnej ekonomiky mestskej a vedia, eh, majú vypočítané, že môžu túto klimatickú neutralitu dosiahnuť do roku 2035 tu sa vytvára vlastne na európskej úrovni všeobecný rámec. Napríklad povieme si, že do určitého roku chceme čisté nulové emisie a potom sa to premieta nižšie na úrovne sektorov, na, na lokálnu úroveň a každý tento hráč bude plniť svoju misiu. No a mm, tu vidíme príklad Paríža. Vieme, že v roku 2050 má Paríž už cieľ uhlíkovej neutrality. Červenou vidíte e, administratívu Paríža, je to zanedbateľné percento, iba malý zlomok súčasných parížských emisí. 2% pochádzajú z administratívy Paríža a zvyšok je o tom, že E, lokálne orgány musia koordinovať konanie lokálnych e, hráčov a lokálnych subjektov, ktoré musia spolupracovať na znižovaní emisí. Tento plán ale bol v Paríži v mestskom zastupiteľstve prijatý jednohlasne, jednomyselne. No a toto je náš e, cieľ. My sa musíme takto dohodnúť na lokálnej úrovni. To je veľmi dôležitá úroveň Aké budú ďalšie kroky? Samozrejme, musí, všetci musia plne podporiť stratégiu čistých nulových emisí, ale takisto všetky politiky je potrebné zosúľadiť s rozpočtovými návrhmi. Napríklad v Manchestri zaviedli Radu pre klimatické zmeny. Je to nový orgán na miestnej úrovni, ktorý sa bude starať o to, aby všetky politiky príjmané mestom Eh, splňali klimatické ciele. Čiže to je úplne nový spôsob um, riadenia. Tieto mesta chcú v budúcnosti byť takisto aj mnohé súčasťou programu Horizontu 2020. Všetky mestá v EÚ eh, musia mať zabezpečený eh, takýto plán transformácie, pretože mesta budú hybnou silou zmeny. Nedá sa spochybniť, že my musíme teraz aj znížiť naše potreby energie, náš dopyt po energii o polovicu. A to si vyžaduje nový technologický systém na miestnej úrovni a starostovia si to uvedomujú. Oni sú práve tí, ktorí sú schopní koordinovať a sú pripravení a už začínajú prijímať záväzky a opatrenia. Do budúcnosti ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pristupujeme ku otázkam. Sú nejaké otázky, prosím? Nie? Aha, predsa len. Pán Volken, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Mám takú stručnú otázku. Vy ste spomínali tie pochody za klímu, protesty študentov v celej EÚ. Musím povedať, že to na mňa urobil obrovský dojem, ako mladí ľudia vychádzajú do ulic. A naozaj je to obdivuhodné, ako naliehavo žiadajú e, zmenu, ako naliehavo žiadajú od nás, politikov, aby sme nezničili ich budúcnosť. Máte nejaké predstavy a nápady, ako by sme mohli pomôcť týmto mladým ľuďom, ktorí sa snažia jednoznačne tú o nejakú pozitívnu zmenu? Možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako e, by sme mohli reprezentovať všetky generácie. Reprezentácia by mala byť e, spravodlivá, mala by zahrňať všetky generácie. Tiene la palabra. Ďalší ročník, nech sa páči. Ďakujem, pán, eh, pani predsedajúca. Spomínali ste ukladanie a zachytávanie uhlíka. Ja som pred dvoma, troma rokmi navštívil Norsko, kde som videl testovací projekt. A potom sme to pozorovali aj v Kanade na jednej príhrade, kde uh, sa to testuje vo väčšom rozsahu. Sú tu otázky spojené s nákladmi na CCS, ale zdá sa, že budeme v mixe potrebovať e, túto technológiu CCS, takže prosím, vyjadrite sa k tomu. Ďalšia otázka sa týka bývania. Ehm, veľmi dôležitou úlohou je e, zrenovovať bytový fond, ale v Spojenom kráľovstve, my o chvíľu už budeme mimo EÚ, sú e, regióny, kde je potrebné e, vybudovať e, veľa bytových jednotiek. 300 tisíc nových domov ročne potrebujeme v najbližších desiatich rokoch. A také krajiny ako Brazília, Čína, India alebo Mexiko, tieto štáty majú doslova krízu bývania a ak tieto domy budú budované opäť z betónu, z ocele a z iných tradičných materiálov, tak určite nesplníme klimatické ciele, pretože výroba betónu, výroba ocele a ďalších materiálov produkujú obrovské množstva emisí. Stratégia pre bioekonomiku, ktorá, ktorú vydala Európska únia, uvádzala ako príklad Eh, produktov bioekonomiky drevo, eh, drevo, tzv. inžinierské drevo, ktoré by sa potom využívalo vo veľkom rozsahu v stavebníctve. Mm, čo si od tohto sľubujete? Ďakujem. Ďalej má... A, pardon, ešte sa hlási niekto z pléna. Pani Dali, nech sa páči. Um, jedna otázka. Spomínali ste signály, ktoré potrebujú investori. Ja sa domnievam, že klimatické zmeny nie sú iba problémom, ale predstavujú aj ekonomické príležitosti. Ehm, môže to priniesť nové biznis možnosti, vytvoriť to novú ekonomiku a aké máte vyskúsenosti, ako sa stavajú k týmto rizikám klimatických zmien podniky a ako využívajú tieto nové možnosti. A čo by ste vy navrhli? Čo by ste chceli viac zdôrazňovať? Um, ako by to mali zapracovať podniky do podnikateľských plánov napríklad? aby to nebol pre nich iba problém, tieto klimatické zmeny, ale aby to bola aj príležitosť. Pán Pretečo, nech sa páči, vaše vyjadrenia. Ďakujem. Chcem zúrazniť pár vecí. Nadviažem na pani Dali Mňa zaujalo, zaujali tie štyri zložky, ktoré potrebujú investori. Tri predpoklady platia pri každej investícii iba jeden predpoklad. Je tu nový a to politický záväzok dodržiavať nízkoemisné stratégie. Ja pracujem na tomto poste e, 9 mesiacov a 90% času sa rozprávam s investormi a oni sa ma neustále e, pýtajú ad nauseam, čo sa bude diať, povedzte nám, dajte nám nejaké informácie o budúcnosti, e, aké budú rámcové podmienky. O všetkom ostatnom sa dá diskutovať, ale pre nich najdôležitejšie je, máme nejaký cieľ nadradený, aký je to cieľ. A toto chýba, sa mi zdá, zatiaľ v Európe. E, v Európe sme dobrí skôr v takej graduálnej politike. Za posledných 60 rokov Európska únia odvedla celkom dobrú správu, pardon, prácu, ale zvyčajne našim problémom je časový plán. A keď máme problémy, väčšinou spomaľujeme našu prácu, ale tu nás čaká naozaj um, lehota um, reálny život nám hrozí konkrétnym dátumom. Máme 10-12 rokov na to, aby sme niečo urobili, inak strácame čas. Podľa mňa toto je v prvom rade výzva v kontexte investícií. Mm, nejde o náklady, my nenaprávame teraz problémy minulosti, my investujeme do budúcnosti, musíme nájsť zdroje a E, nasadiť ich na správnom mieste. A ľudia, ktorí budú pracovať s našimi investíciami, tí potrebujú predvídateľnosť. E, videl som návrh uznesenia Európskeho parlamentu a veľmi sa mi páči, čo sa tam píše. Napriek odlišným názorom v jednotlivých bodoch, mne sa veľmi páči, že tento parlament sa zhodol konsenzuálne na jednom jedinom názore Túto stratégiu nepodporí samozrejme automaticky každý, ale my si slibujeme v prvom rade diskusiu. A tá diskusia musí byť aj náročná, čo najro- náročnejšia. Lebo výsledkom má byť cieľ, ktorý podporia všetci. To je jediná vec, e, čo nám dá politickú legitimitu, politickú podporu. Najbližších 10 rokov bude veľmi náročných, e, pretože budeme musieť na základe toho nášho schváleného cieľa začať reálne konať. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem, pán Peticione. A teraz dávam slovo členom panelu, aby odpovedali na otázky. Takže v tom poradí, ako predniesli svoje príspevky. Nech sa páči, pán Mesen. Ďakujem. Ja zareagujem na tie technické otázky môj syn minulý týždeň uh, vo štvrtok nešiel do školy a išiel pochodovať za klímu a protestovať. Uh, mám teda na to osobný názor a myslím si, že už nemôžeme čakať. Musíme začať niečo robiť. Technológie sú už k dispozícii. Uh, máme rôzne scenáre, tzv. No, no regret. Máme modely, môžeme začať konať. Pokiaľ ide o technológiu zachytávania a ukladania uhlíka, CCS, našim cieľom nebolo odporúčať jednu jedinú technológiu alebo dávať vám e, jeden optimálny scenár. Vy máte možnosť s modelom si nasimulovať scenáre s, s použitím technológie CCS alebo bez, alebo s čiastočným použitím CCS. Je možné naformulovať si scenár takmer čistých nulových emisí bez CCS, ale tam bude potom potrebné konať viac v iných sektoroch, najmä na strane dopytu. Vy ste konkrétne spomínali príklad stavebníctva a emisí zo stavebníctva. E, bytová politika, mm, to je štátna politika, to je trošku mimo rozsahu mojej dnešnej prezentácie, takže na to nechcem zareagovať teraz. Pokiaľ ide o nahrádzanie stavebných materiálov kompozitnými materiálmi z bioekonomiky, platí to aj pre plasty alebo pre betón a oceľ. E, toto je páka, mm, ktorú by sme mali skúmať a to je takisto zohľadnené v tých scenároch. A takisto vidíme, že je to veľká investičná výzva, ako povedal pán Petričelne. Vidíme, že investície majú rôzne fázy a potom aj tie výhody a výsledky prídu v rôznych fázach. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Otázka jedna odznela, ktorá sa týkala primárne investícií. Áno, firmy chcú investovať do dobrých klimatickým zmenám. Ja som v úvode povedala, že toto je dosť e, nová iniciatíva globálne Climate Action 100+, e, tak aby všetci investori boli aktívnejší pokiaľ ide o eh, investície eh, do veľkých emitentov. Eh, vidíme, že iniciatíva prináša veľké úspechy. Uvediem zo pár príkladov. Napríklad Shell pred Vianocami a ExxonMobil oznámili že sú pod tlakom investorov a robia určité kloky. Takže toto sa deje momentálne. Iniciatíva je na 5 rokov. Investori môžu riešiť veci v kuloároch, e, s akcionármi, e, s riadiacimi orgánmi a uvidíme, čo sa udeje za tých 5 rokov. Potom budú teda príjmané rozhodnutia, často veľmi komplikované o budúcnosti to firiem. Investori sa teda koordinujú a už vidíme nejaké výsledky. Čo ešte treba? My sme odporúčili viacero veci firmám, Jednoduché je napríklad dosiahnuť to, aby všetci aktéry o klimatických rizikách boli investovaní, aby sa klimatické rizika riešili e, a zohľadňovali pri príjmaní stratégií a rozhodnutí, e, aby sa to neriešilo iba jednou osobou alebo nejakým týmom udržateľnosti e, v rámci správnej rady, ale aby tým bola celá tá firma, tak povedať, sprešpikovaná aby boli naozaj strategických zmien na všetkých úrovniach, vo všetkých eh, sférach príležitosti rizika, zverejňovanie taktiež akcionárom a širšej verejnosti, či sa odmenujú napríklad ich eh, zamestnanci vychádzajúce z týchto rizik a príležitostí. To sa snažíme podporovať, eh, pokiaľ ide o firmy, s ktorými spolupracujeme. A teraz Krátko na iné otázky zareagujem. Zajímavé bolo to, že sa spomínalo bývanie. Áno, toto naši členovia, investori, e, tak veľmi zaujíma e, bývanie, investície do realít, e, rekonštrukcie, renovácie, taktiež nové stavby po celej EÚ na úrovni členských máme IFIC a tak ďalej, energeticky účinné e, hypotéky, potom e, technická úroveň, e, kde sa to tiež riešilo, ale naozaj je to veľká výzva a samozrejme, že e, podpora z európskej úrovne je veľmi vítaná. Budeme teda v kontakte s našimi členmi aj s členskými štátmi. K CCS, čo poviem, odkedy správa IPCC bola zverejnená, tak e, investóri majú oveľa väčší záujem o technológie s negatívnymi emisiami. Takže myslím, že postupne sa ten záujem investičnej komunity o takéto technológie bude zvyšovať. A k mládeži, ich požiadavkám, samozrejme, napríklad dôchodkové fondy, tieto zapracúvajú do svojich podnikateľských modelov, snažia sa eh, budúcim dôchodcom priniesť čo najväčšie eh, prínosy a keďže mladí sú tými penzistami budúcnosti, ja viem, že teda je to zameranie na uh, medzigeneračné efekty uh, veľmi dôležité a dúfame, že uh, takto tiež budeme reagovať na požiadavky um, týkajúce sa nášho mladšieho publika. Ďakujem pekne. Ja budem stručná k bývaniu. Tam je kopa dobrých príkladov toho, kedy lokálna úroveň um, nahradila um, nejako substituovala tých vlastníkov e, bývania pri renováciách a tak ďalej. Čiže sú tu určité modely, ale ide o to, aby lokálna úroveň mala väčšie právomoci a respektíve, aby mala väčšie možnosti a mm, na toto je možno potrebné nastaviť aj politiky a k tej mládeži. No toto, myslím, reaguje aj na pani Petričone. pána eh, Petičaného, teda, že eh, nechajme ich povedať, čo chcú, čo potrebujú, lebo majú dosť jasné predstavy. Takže čo s momentálne svetkom? Ľudia vedia, sú si vedomí toho, kam chcú smerovať, všetci to vieme, takže nechajte ich rozhodovať a tlačte na najvyššej úrovni, aby sme naozaj konečnom dôsledku mali tie ambície nastavené čo najvyššie. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom diskusie a rozlúčime sa s týmto panelom. A teraz pristúpime k ústnym otázkam. Teda otázkam na ústne zodpovedanie. Takže pristupujeme k e, e, Stratégia EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisí skleníkových plynov v súlade s Parískou dohodou. Pán Pýta Líze má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja teraz ide o konkrétny text, o ktorom sa bude hlasovať vo výbore. môžem povedať na úvod to, že ja osobne stratégiu Európskej komisie veľmi vítam. A to preto, lebo v uznesení ide o to, preto som to aj podpísal, my samozrejme v rámci EPP vedieme diskusie a v tej súvislosti bude dôležité zapojiť aj ďalšie výbory. Keď pôjdeme do plena, kým sa tam dostaneme, musíme to veľmi intenzívne robiť a ešte teda nemáme konečné riešenie, ako to spraviť, ale ak chceme naozaj širokú väčšinu v pléne, musíme zapojiť aj ostatné výbory. Čo na mňa urobilo v dokumente komisie najväčší dojem, a povedal som to aj počas vypočúvania, že Európska komisia hovorí o tom, že potrebujeme neto prínos, alebo dosiahneme neto zvýšenie o milión e, pracovných miest a keď si to uvedomíme, tak táto stratégia e, jedna z mála, ktorá nepovedie k poklesu zamestnanosť, či to bude 1 milión alebo 1,5 a tak ďalej. Tie výpočty sa môžu líšiť, ale je to naozaj e, výpoveď zo strany komisie, ktorú neurobila len tak z brucha. E, toto je podľa mňa veľmi dôležité. My ako EPP považujeme dôležité to, aby energeticky intenzívne výrobky, teda ich produkcia e, bola mm, intenzívnejšie podporená z hľadiska transformácie a tá transformácia musí prebehnúť spravodlivo. Just a transformation, to máme už v tej, alebo Just Transition, e, toto máme napísané v tom dokumente, je to tam e, zakotvané. Uh, Komisia a rada doteraz však iba pekne hovorili, ale nič konkrétne nepriniesli a preto si myslím, je potrebné veľmi presne naformulovať to, čo chceme. Chceme vo VFR peniaze, prostriedky, ktoré budú priamo na tieto účely e, nastavené, aby sme to nemuseli e, požadovať e, nejako komplikovane, aby bolo úplne jasné, ako sa k tomu dopracovať. Ale čo je pre mňa najdôležitejšie, je to, aby sme mali širokú väčšinu v Európskom parlamente a aby sme radu takto motivovali, pokiaľ ide o summit v Sibiu, túto stratégiu podporiť a pripraviť ďalšie kroky. V Sibiu pôjde o budúcnosť Európy a e, nemôžeme dopustiť, aby téma klimatických zmien nebola vo vyhlásení zo Sibiu jasne prítomná. A keď je to také dôležité, chcem poprosiť kolegov, aby sa naozaj zamysleli nad tým, či chceme do tohto uznesenia vnášať tisíce ďalších vecí, či by sme to nemali prenechať na diskusiu až nového parlamentu po voľbách. 55% roku 2030, to je uznesenie parlamentu, ale tá väčšina bola tesná a EPP hlasovala proti a mm, nejaký súhlas sa nevidím črtať, takže e, čelkači sa môžu aj stratiť tých 55%, keď tam začujú. Ja by som navrhoval, aby sme sa najskôr zaoberali implementáciou už prijatej legislatívy, aj takto možno dosiahneme viac než 40 bez toho, aby sme tam niečo museli navyšovať. A tiež si myslím, že teraz nie je vhodný čas alebo nie je vhodné miesto v tomto uznesení hovoriť o tom, čo sa má udiať pri revízii uh, eh, 2020-2023. Kolegovia niektorí navrhovali už teraz hovoriť o navyšovaní cieľov CO2, osobné vozidlá. Prosím vás, trošku sa upokojme, trošku viac uh, sa zamyslíme a diskutujme, čo nám to prinesie teraz. A boli tu aj návrhy, že by sme už mali stanoviť, že chceme 100% obnoviteľných zdrojov v roku 2050. Aj toto sa mi zdá predbiehanie a je to v kompetencii ITRE. Takže aj tu trošku zdržanlivosti považujem za na mieste. A ešte posledná vec, ako to celé má fungovať, e, teda klimatická stabilizácia, stabilizácia klímy, aby sme dosiahli dlhodobé ciele z Paríža. Na to je potrebné e, sa viac zamerať aj na medzinárodnú dimenziu. My v Európe vedieme istú diskusiu. Cieľ 2050 komisia navrhla konkrétne opatrenia, konkrétnu stratégiu. Vedieme diskusiu veľmi intenzívne v Turskom parlamente o prispôsobovaní cieľov 2030. A pokiaľ ide o ostatné väčšie hospodárstva, tam nič také nevidím. My sme v Bone aj v Katoviciach pri klimatických diskusiách za každým kládli otázku, ako to je diskusiou u vás, eh, pokiaľ ide o zvyšovanie cieľa 2030. No a eh, tam vždy prekvapenie v očiach, vôbec netušili, o čom hovorím. Tí chceli splniť eh, záväzky z Paríža, už aj to považovali za komplikované. Čiže naozaj dávajme pozor, aby sme nezbudili dojem, že keď Európa zvyši svoje ciele, tak zachránime klímu. Bohužiaľ to takto nejde. Tu je ešte kopa práce na pleciach tretich štátov, a to nie je len Brazília a USA, kde bohužiaľ nastúpili opačný kurz, ale bohužiaľ platí to aj pre Mexiko, Japonsko a kopu ďalších väčších hospodárstiev. Takže na to sa musíme viac zamerať. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Gutle. Ďakujem pekne, pani predsednička. My SAD vítame návrh z dielne komisie, pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu, ktorá má viesť eh, boju proti klimatickým eh, zmenám. Myslíme si, že najneskôr po 2050 by sme mali byť klimaticky neutrálni. Práca komisie jasne poukazuje na to, že jediná cesta udržateľného charakteru pre Európu do budúcna je presne táto. A cena, respektíve náklady, však nemôžu byť e, nepriateľné. Toto je dôležité, aby Európska únia mohla ísť vzorom v prípade klimatických e, zmien, teda boja proti ním. E, Nede iba o rýchlejšie znižovanie emisí, nie ide o to robiť to spravodlivo, robiť to sociálne únosne. My SAD máme tri také hlavné body, ktoré chcem v tej súvislosti spomenúť. Je potrebné, aby to bolo ekologické, ekonomické, aj e, sociálne únosné. Je potrebné zapojiť všetkých do boja proti klimatickým zmenám. Čiže takáto udržateľnosť a zameranie na klimatické zmeny. Toto sú obrovské možnosti pre Európu. Komisia už poukázala na tú príležitosť vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Ale tí, ktorí e, budú napredovať, budú znižovať svoje emisie, to je hlavne príležitosť na inovácie, zelené technológie, ale potom sú takí, ktorí mm, majú pred sebou väčší kus práce ako ostatní, čiže je naozaj potrebné držať tej spravodlivosti, férovosti. Návrh komisie je dobrým východiskom, ale ako povedal kolega Líze, je to kopa pekných slov a konkrétna práca je ešte pred nami. Je potrebné, aby sme z očí v oči rade jasne povedali, že parlament má jasnú pozíciu, pokiaľ ide o konkrétny postup Európy na ceste ku klimatickej neutralite roku 2050. Naozaj tu vnímame obrovský potenciál. Európa už odhalila mnohé možnosti. Európu bude stať viac emisie ďalej zvyšovať, ako ich postupne znižovať. Na tomto musíme pracovať. Ale cesta roku 2050 je dlhá, preto potrebujeme ešte viac zmien. To je pre nás dôležité. Emisie EÚ je potrebné znižovať eh, vyšším tempom, než sa to deje momentálne. Prioritu vnímame v sprísnení cieľov na 2030, veď to celkovo zapadá do dlhodobej stratégie a zlepšuje to aj predpoklady pre priemysel, A teraz e, samotné sektory, tie, kde sa dajú dosiahnuť najväčšie zníženia emisí, napríklad sektor budov. Tam je ten potenciál ešte stále obrovský pri uplatňovaní energeticky účinných riešení. Zároveň prioritu vnímame v tom, aby všetky sektory prispeli. Nemôžeme akceptovať, že niektoré e, sektory e, si nájdú nejaké medzery v systéme a nebudú sa podielať na tej dôležitej práci znižovania emisí. To by bolo mimoriadne nespravodlivé. A potom lesníctvo lepšie využívanie lesov e, na tieto ciele. Aj to sa dá dosiahnuť tak, e, že e, lesy, že stromy budú CO2 emisie absorbovať a že budeme lepšie využívať aj zdroje v podobe biomasy. A ešte sociálne aspekty. Aj tie musia byť súčasťou klimatickej legislatívy. Spravodlivosť, Opakujem toto slovo, všetky regióny to musia mať možnosť využiť a potrebujeme aj určitý Európsky fond na podporu tejto transformácie, na podporu konkrétne tých, ktorí budú mať obrovské ťažkosti a najväčšie výzvy. Ďakujem pekne za spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu so všetkými skupinami. Myslím, že to môže byť e, dobrý dokument, progresívny, dôležitý pre budúcnosť Európy. Muy bien, muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte má slovo pán Eckhout. Nech sa páči. Thank you very much. Uh, I... Ďakujem pekne. Myslím, že patračníci už dobre opísali význam tejto témy. Čo by som k tomu doplnil? Nede iba o Sibiu 9. maja, kedy sa na samite bude hovoriť o budúcnosti Európy. A samozrejme, že budúcnosť nášho hospodárstva bude toho neoddeliteľnou súčasťou. Ale tiež máme summit OSN 23. septembra, kde máme na úrovni od nás ľudia budú ako od Európy očakávať nejaké prínosy. No a my keď chystáme uznesenie, tak by sme sa mali vydriť k tomu lebo my e, pripravujeme našu dlhodobú stratégiu a to samozrejme bude mať dopad na to, čo budeme schopní prislúbiť celosvetovo. A veľmi dobre vieme, a ja tu vás ocitujem, že generálny tajomník OSN, dokonca samotná stránka OSN uvádza, chceme, aby krajiny navýšili ambície pre akcie Gutierrez, eh, generálny tajomník eh, v septembri 2019 eh, postaví, posadí za jeden stôl celý svet a tak ďalej. Čiže my my a teda vlastne celá, celý svet očakáva, že Európa niečo urobí. No a my tá zaujímavé o našej dlhodobej stratégii. Ale dokument komisie to je oznámenie na otvorenie diskusie o tejto stratégii. A túto stratégiu je potrebné prijať to kedy? 2020? To tam uvádzate v tom oznámení? Čiže zatiaľ nehovoríme o žiadnej stratégii, hovoríme o spustení diskusie na vypracovanie tejto stratégie. Čiže aká bude tá naša línia na september do New Yorku? E, neviem, či to nebude bolestné predstavenie z našej strany. A keď Gutierrez hovorí, že OSN chce viac, prepač, Peter, Ty si tuším bol na in- v iných Katoviciach než ja, lebo v mojich Katoviciach tie otázky tam padali stále. Čo urobíme na zvýšenie NDC? Aj na ich adresu a dokonca boli krajiny, ktoré vo svojich vystúpeniach eh, hovorili, že navyšia svoje ciele. Možno ste tam neboli, alebo ste nepočúvali systém OSN funguje tak, že všetky krajiny sú si rovné. Keď ty povieš, e, e, to je malá krajina, nezaváži, ale tie krajiny majú tiež e, svoje výzvy, takže je to dosť neústivé voči ním takéto niečo povedať. No a ak EÚ nenavyši svoje kroky, tak uh, už teraz môžeme povedať, že aj septembrová schôdza zlyha a aj tá revízia o pár rokov bude odsudená na neúspech. Čiže naozaj nemôžeme zaspať na Vavrínoch. Je e, dôležité poukázať na tie problémy. Áno, ak nejaká skupina sa nevie sama vo svojom vnútri zjednotiť na nejakej pozícii, sorry, ale naozaj ide o to, čo potrebujeme, aby sme mohli spustiť serióznu diskusiu medzinárodne o klimatických zmenách, ak chceme ten cieľ 1,5 stupňa e, Celzia e, naozaj ponechať reálnym, realistickým. A preto potrebujeme dlhodobú strategiu, ktorá bude pomáhať tejto diskusii, ale ak sa to neprejetaví aj do konkrétnych krokov teraz, tak je to zbytočné. A tí ľudia chcú uh, odpovede teraz. Ja som si čítal tie stránky, čo zakladajú tí študenti a nikde, nikto nepísal majme na 2050, nič také tam nie je. Uh, čo tam je, je robte veci teraz. A je naozaj na čase, aby to politici počúvali a aby sme aj v uznesení naše nápady predložili. My sme to ako parlament už urobili a naozaj by nebolo vhodné, keby sme my ako parlamenty teraz cúvli od vecí, na ktorých sa dohodli už v novembri minulého roka. Čiže v tejto súvislosti Peter Prepač, diskusia bude prebiehať a stále myslím, že aj EPP má šancu byť jej súčasťou. V opačnom prípade budete na tej druhej strane e, zbabelci, čo nič nechcú a myslím, že v, v tejto skupine skončiť nechcete. Takže ja vás pozývam do našej skupiny na lepšiu časť ostrova a uh, snažte sa teda spolu s nami pripraviť na New York, aby sme si tam neurobili hambu. A na toto musíme reagovať aj v tomto uznesení. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver, pani Eleonora aj vy za EFDD. Ďakujem, pani predsedajúca. Podľa správy IPCC e, nám um, už nezostáva veľa času, aby sme začali robiť niečo účinné. 12 rokov máme na to, aby sme sa vyhli bodu, z ktorého už nie je návratu, za ktorým by nás čakali nenapraviteľné katastrofy. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Eichhout a aj ďalší kolegovia toto je uznesenie, ktoré musí vytvoriť základ pre určitú diskusiu, ktorá nemôže ostať v rovine diskusie, musí sa premietnúť do konkrétnych akcií. Táto Európa musí e, konečne si uvedomiť a rozhodnúť sa, akou cestou chce ísť a musí to potom jasne povedať na medzinárodnej úrovni. A je potrebné to ale povedať aj na úrovni EÚ, kde veľmi často sa nechávame ovládnuť e, strachom. Bojíme sa príliš veľkých ambícií a vidíme to aj v e, napríklade mnohých e, smerníc a mnohých nových legislatívnych aktov vidíme, že niektoré sektory za posledné roky ešte stále zvyšovali exponenciálnym spôsobom emisie. A potom máme sektory, kde je väčšia efektívnosť a väčšia ochota aj schopnosť redukovať emisie reálne, aj keď to niečo stojí. E, za zatvorenými dverami, kde sa odohrávajú trialógy a zasadnutia rady, často nie je úplne jasné, kto poťahuje motúzikmi, kto kto vlastne všetko riadi a kto znižuje úroveň cieľov a ambícií, ktoré si želá Európsky parlament. No a takto by to nemalo byť. My potrebujeme nové pravidlá, oveľa vyššie ambície. A ja chcem e, zopakovať a zdôrazniť, že potrebujeme, ako hovorí aj o uznesenie, pripomenúť strednodobé ciele a tie musia byť samozrejme do veľkej, čo najväčšej miery prepojené e, s tými strednodobými cieľmi. E, konečne sa to začína odrážať v textoch, ktoré prijímame napríklad ohľadom automobilov. Je potrebné zdôrazňovať, že tá transformácia musí byť inkluzívna a musí zohľadňovať pracovné miesta. A tým sa dostávame k zmene paradigmy. Musíme hovoriť už o tom, že tá paradigma sa musí zmeniť, čiže celkové smerovanie sa musí zmeniť. Musíme sa vzdať fosílnych zdrojov e, energií. To je priorita. Týmto smerom musíme ísť. A potom ešte jedna úvaha na záver. Položme si otázku, akým smerom chceme ísť po roku 2030 v otázke ETS, pretože to je ďalšia politická otázka. Je to politika, ktorú pôvodne zaviedla EÚ, teraz sa tento model rozširuje e, do celého sveta. Zdá sa, že je to jediná cesta, ktorou môžeme ísť, keď chceme riešiť emisie e, priemyselných sektorov. Ale zatiaľ to nie je efektívne opatrenie na e, znižovanie emisí. Nie je teraz ale na mieste, aby sme otvárali veľkú diskusiu o alternatívach. E, ale musíme zdôrazniť, že e, európska produkcia je čistejšia ako e, priemysel zvyšku sveta. A preto musíme hľadať nejaké účinné opatrenia. A potom, ako je to s poľnohospodárstvom? E, tu je veľký problém metánu. E, preto táto téma nemôže ostať marginálnou témou. E, je to veľké poškodzovanie klímy, to, čo robí metán. A je hamba, že naša Európa ešte stále nemá jasné pravidlá pre metán. Eh, Ďakujem, toľko zatiaľ teda spravodajcovia. Už sa nehlasí nikto o slovo. A ako rozumiem, nikto sa už v tomto nechce vyjadriť, takže termín predkladania návrhov je 31. január o 17.00. A vzhľadom na to, že čas sa kráti, budeme potom asi pokračovať len v angličtine. V marci sa téma bude preberať na plenárke. Myslím, že 2. marca to bude. Reuniones serán El 7 de febrero, de 9 a 12 y media, habrá una audiencia pública conjunta de las comisiones. Ďalej, MD eh, a DV bude spolu zasadať 18. Eh, sa, miestnosť sa ešte potvrdí a podľa článku 55 sa bude poskytovať informácie, poskytnú sa informácie o udržateľnej aspektoch. Ďalej. 19. Eh, februára v Bruseli budeme mať ďalšie zasadnutie a teraz skončím túto schôdzu. Ďakujem.